przewodniczący! E, koleżanki i koledzy. Vážení kolegovia, kolegyne, vitajte. Týmto e, zahajujem e, dnešné rokovanie. Začnem smutnými správami z posledných dní. ETA zabila francúzského eh, policajta. To potvrdzuje, že problém terorizmu zatiaľ nebol vyriešený v Európe v mene eh, mojom aj v mene Európskeho parlamentu. Eh, vyjadrujeme ľútosť nad touto udalosťou a vysielame naše, naše kondolenčné pozdravy rodine policajta a skutočne treba odsúdiť tých, ktorí ho usmrtili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 Ďalšia smutná správa. 15 e, žien, e, člen, členok, členiek e, zo skupenia Ženy v bielom na Kube boli zatknuté. Európsky parlament v roku 2005 odmenil Združenie Ženy v bielom Sacharovou cenou. Dnes sme myšlienkami s týmito smelými ženami a vyjadrujeme im e, naše, e, naše empatie a pochopenie e, pre ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Takže prejdeme k spoločnej rozprave, ktorá pozostáva z dvoch bodov. Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2008 a potom správa o výročnom vyhlásení o eurozóne a verejných financiách za rok 2009. E, Sprej to správa Svena Gigolta a tá výročná správa ECB za 2008 e, je správa Edvarda Skikluna. Naszego sprawozdawcę, pana Edwarda Skikluna. Týmto odovzdávam slovo nášmu spravodajcovi Edvardovi Skiklunovi. Máte slovo pán predseda. E, počas e, ostatných dvoch rokov sme e, narazili na veľké výzvy. Výzvy, pre ktoré bola postavená Európska centrálna banka. Snad to bol najnáročnejší rok od založenia a preto aj moja výročná správa ECB za rok 2008 je koncipovaná v tomto, v tomto duchu. Tam sa hovorí o reakcii na krízu, na, hovorí sa tam o opatreniach týkajúcich sa oživenia ekonomiky ekonomiky a novej architektúry finančného sveta Európy. A takisto sa hovorí o správe veci e, verejných. Verím, že táto správa je dobrá a vyvážená. Finančná a ekonomická kríza e, e, spôsobila najvážnejšiu recesiu od 30 rokov a po mnohých desiatkách rokov rastu vo väčšine Európy väčšina členských štátov skutočne zažila veľké otrasy. Nie prostredníctvom simulovaného modelu, ale v reálnom čase a s reálnymi dôsledkami. HDP dosiahlo 0,7 v roku 2008 a potom až 4% redukcia v roku 2009. V medzičase členské štáty EÚ e, vykazovali veľmi pomalý e, nárast a vymanutie sa z e, recesie v roku 2010 s výhľadom na rok 2011. Väčšina členských štátov sa zmieta vo, veľkých, vo veľkej zadlženosti. V roku 2009 bol e, predpokladané 6,4 deficitu a a čo sa týka e, dlhu verejných financií 78,2 Také boli vyhliadky na rok 2009 a toto by malo ešte naraz v roku 2010. Finančná hospodárska kríza spôsobila takéto výsledky a potrvá roky, kým sa odpichneme od nich. ECB e e pomerne dobre reagovala na krízu. Primárna funkcia ECB je zabezpečiť cenovú stabilitu. Napriek tomu, že inflácia bola e, nad stanovený strop ECB v júni, júli 2008 dosiahla 4%, 4% Miera inflácie e, takisto e, sa otriasla e, od úrovne 4,5 a dnes je to len 1 v roku 2009, konkrétne v maji. V snahe, snahe oživiť uverovanie a oživiť oživiť ekonomiku Európy. ECB e podnikla niekoľko krokov. E, takisto bola požiadavka zabezpečiť dostatočnú likviditu príslušných inštitúcií. Bez zabezpečenia dostatočnej likvidity inštitúcie, ktoré e, majú úspory občanov, boli by už dávno skolabovali. Určite mohli by sme naznačiť, že znižovanie základných úrokových sazieb ECB neboli také výrazné, ako Federálnej rezervy USA alebo, alebo v Spojenom kráľovstvo ECB poskytlo finančné inekcie, ktoré zachránili mnohé finančné inštitúcie pred kolapsom. Žiaľ, mnohé tieto inštitúcie zlepšenú likviditu nevyužili v prospech svojich zákazníkov, najmä malých a stredne veľkých podnikov, ktoré najviac trpia otrasmi. E, namiesto toho mnohé banky využili túto inekciu likvidity, aby posilnili svoju pozíciu a aby vyplácali e, bonusy e, svojmu vedeniu. Takisto nedá mi, aby som sa nezmienil o o e, reakciách e, na e, fiskálne nezrovnalosti. Toto skutočne vyvolalo mnoho zmetočných informácií a často aj zlé reakcie. Mm, ja sa toho dotknem len zľahka, určite moji kolegovia to doplnia. Pán predseda, rovnako ako iní spravodajcovia, som presvedčený o tom, že je konštruktívny dialog medzi ECB a EP a veľmi slubne sa rozvíja. Z toho treba vychádzať. Domnievam sa, že parlament parlament by mal byť viac zaangažovaný na menovaní e, e, členov výkonnej rady ECB, e vrátane aj samotného prezidenta ECB Mali by sme vlastne e, uplatniť e, obdobný postup, ako bol teraz novo uplatnený postup pre menovaní e, zastupujúceho prezidenta STCB. Musíme skutočne posilniť zodpovednosť, ktorú nesie táto inštitúcia a aj samotný finančný svet. Musíme si uvedomiť, že tieto finančné inštitúcie sú vystavené systémovým riziku, ktorý treba znižovať. Treba sa zamyslieť nad novou finančnou architektúrou EÚ a treba e, e, sa zamyslieť nad vytvorením e, rady, Európskej rady pre systémové riziko. Táto rada by mala byť strážcom, ktorý koná pri náznakoch rizika v tejto oblasti. Predsedajúci prerušil spravodajcu a odovzdáva slovo ďalšiemu spravodajcovi Svenovi Gigoltovi. Vážený pán prezident, predseda. E, táto správa, e, ktorá sa e, týka výročného vyhlásenia o eurozóne a verejných financiách za rok 2009, bola koncipovaná v čase, kedy eurozóna bola postavená pred obrovskú výzvu a vlastne ešte sa v tomto stave eurozóna nachádza. Tá, e, ten ekonomický stav naplňa nás aj občanov Európy obrovskými obavami. Táto správa vo výbore ekonu bola e, schválená veľkou väčšinou a v tomto zmysle ju chcem aj dnes predložiť. Je jasné, že aj e, z hľadiska návrhu e, komisie, aj z hľadiska tej e, správy, ktorú predkladá výbor EKON, rezonuje potreba stabilizovať ekonomickú situáciu a na druhej strane tá kríza, ktorá sa už trošku zastabilizovala, zdá sa, že už sú vykazované prvé signály rastu Treba si uvedomiť, že teraz sa nachádzame v situácii, kedy musíme riešiť obrovské deficity verejných financií a musíme hľadať také opatrenia, ktoré by pomohli vymaniť sa z krízy. Posolstvo, ktoré vysielame, je veľmi jasné. Musíme čo najskôr nasadnúť na tú správnu trať rastu a musíme znižovať zadlženie. Tú zadlženosť nemôžeme prenášať na naše deti a vnúčatá. Pakt rastu a stability zdá sa, že nepostačuje. Eurozóna musí prijať e, opatrenia k zlepšeniu ko- e, koordinácie. Tie zatiaľ absentujú. Musí sa skutočne e, koordinovať najmä fiskálna politika. No a obrovská výzva pred tými, ktorí za to zodpovedajú, znamenajú, že treba, aby našli riešenia skutočne nikto nemôže e, sa hrať len tak povediať len na svojom e, piesočku, požívajú vlastné privilégie. A skutočne zo strany komisií aj e, zo strany e, euroskupiny je e, potreba konať, pretože nesú skutočne veľkú zodpovednosť. Čo je potrebné? Poprvé, potrebujeme efektívne nástroje ekonomickej koordinácie. Po druhé, štrukturálna závislosť eurozóny na zdrojoch, ktoré nie sú nekonečné, s tým treba skoncovať. E, treba si uvedomiť, že tá špirála nárastu e, cenou e, cien zdrojov nás zavádza do ekonomickej špirály. Po tretie, treba efektívne regulovať situáciu na trhu. Už sme postrehli, že na mnohých, na mnohých, v mnohých centrálnych finančných inštitúciách sa tieto veci zanedbávajú. Po štvrté, nie je možné, aby za za e, čas takejto krízy e, sa nedodržiaval e, princíp sociálnej súdržnosti. Naopak, niektoré členské štáty hľadajú možnosti na vykrytie svojho zadlženia a sú ochotní, ochotné vydávať štátne obligácie za neprimerané úrokové sadzby. Ide o to, aby tie nevyhnutné E, korektúry v rámci fiškálnej politiky neboli na úkor e, obyvateľstva ako takého, aby e, masovo neovplyvňovali schopnosť. Musíme si uvedomiť, že komisia by mala konečne konať, rýchlo konať, napríklad vo veci zdanenia právnických osôb. Musíme skutočne musíme e, postupovať po jednotlivých krajinách. Nie v sumáre, ale jednoducho za každú jednu e, krajinu urobiť návrh v tejto súvislosti. E, treba nadviazať na prácu pána Montyhu, treba sa snažiť o znovu oživenie vnútorného trhu, treba skutočne dať prednosť spolupráci v oblasti daňovej, namiesto toho, aby sme si navzájom konkurovali z hľadiska daňovej výhodnosti. E, musíme silnejšie ekonomicky spolupracovať, aby skutočne sme neprenechali našim deťom dlhy, ale eurozónu eurozónu, ktorá je súdržná, ktorá spolupracuje a ktorá zabezpečuje e, rast namiesto toho, aby e, sa nachádzala v poklese z dôvodu veľkej súťaživosti. Chcel by som privítať e, prezidenta Európskej centrálnej banky, pána Jean-Claude Tricheta. Ďakujem. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci, som veľmi rád, že sa dnes môžem zúčastniť rozpravy o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2008. Po parlamentných voľbách v minulom roku sa doterajšie rozpravy presúvali na neskôr, ale toto teraz mi dáva možnosť poukázať na aktuálnu situáciu. Ako viete, pán predseda, Európska centrálna banka veľmi rada udržiava úzke vzťahy s Európskym parlamentom nad rámec povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Už celé roky máme vo zvyku udržiavať veľmi úzke vzťahy s parlamentom. Som veľmi rád, že tieto dve správy boli vypracované aj správa pána Siklona je správa pána Gigolda, pretože to demonstruje naše dobré vzťahy. Boli sme svedkami hospodárskych udalostí a tiež sme preverili menovú politiku. Teraz eh, by som povedal niečo o uznesení eh, čo sa týka menovej politiky, za posledný rok eh, v roku 2009 Európska centrálna banka fungovala tak ako tu odznelo z úst pána Skiklunu, v prostredí, ktoré sa bude v budúcnosti popisovať ako najťažšie prerušené hospodárstva od druhej svetovej vojny. Po prehlbení finančnej krízy v jeseni 2008 rok 2009 začal synchronizovaným úpadkom hospodárskej činnosti na celom svete. V minulom roku hospodárska činnosť e, sa spomarovala každý mesiac čoraz viac. Počas tohto obdobia, ktoré bolo kľúčové na zachovanie dôvery, e, tohto sa držala Európska centrálna banka a snažila sa prijať okamžité rozhodnutia, ktoré boli nevyhnutné a zároveň chcela byť prepojená aj so svojím hlavným cieľom a to je zachovať cenovú stabilitu v strednodobom hľadisku. Neštandardné politické opatrenia, ktoré sa nazývajú ako vyšená úroková, pardon, úverová podpora, aj toto malo prispieť k vylepšeniu situácie a to najmä k finan- fungovaniu finančných trhov, zlepšeniu úverových podmienok a to sa dalo dosiahnuť znížením úrokových sadzieb. Tým, že sme zaviedli znížené úrokové sadzby najmä pre domácnosti a malé firmy, sme sa snažili dosiahnuť tieto ciele. E, Snažíme sa dosiahnuť, aby sa situácia vrátila na pôvodnú úroveň, aby nebolo potrebné dlhodobo udržiavať tieto nevyhnuté opatrenia. Chceme znížiť riziko pre účastníkov finančných trhov. Nechceme vytvárať závislosť a preto v decembri 2009 sme začali postupne stiahovať eh, platnosti niektoré nevyhnuté opatrenia, eh, ktoré sa zameriavali na zlepšenie fungovania finančných trhov, eh, najmä čo sa týka počtu a frekvencie dlhodobých refinančných opatrení. Zároveň sme sa zaviazali k udržiavaniu likviditnej podpory Európskemu bankovému systému minimálne do oktobra tohto roka. Výkonná rada, pardon, rada guvernérov sa domnieva, že e, tento postoj je vhodný a že naďalej sa musíme snažiť udržiavať e, vyhliadky na infláciu, na to, aby sme zachovali cenovú stabilitu v strednodobom hľadisku. Rád by som sa teraz vyjadril k niektorým veciam, ktoré tu odzneli a ktoré sa spomínajú aj v uznesení. Čo sa týka priamej zodpovednosti a transparentnosti, chceme oceniť pravidelný dialog s Európskym parlamentom a tiež to, ako konštruktívne prebieha tento dialog. Preto chcem oceniť opakovanú podporu výboru EKON k našmu dialogu o menových otázkach. Ako tu už spomenuli spravodajcovia, sme priamo zodpovední pred európskymi očanmi, to znamená pred Európskym parlamentom. Považujeme Európsku centrálnu banku za jednu z najtransparentnejších centrálnych bank na svete. Ehm, náš zvyk e, usporiadavať e, tlačové konferencie okamžite po zasadnutí skupiny pre menovú politiku každý mesiac e, je iniciatívou, ktorá nemá obdobu u našich sestierských inštitúcií. Chceme pravidelne predkladať naše vyhlásenia aby verejnosť mala prehľad o našej činnosti. Ako viete, počas krízy sme ešte prehlbili naše komunikačné úsilie a to preto, aby sme uľahčili reakcie finančných trhov, aby sme vytvárali väčšiu dôveru a uľahčili hospodárskú obnovu. Spomenuli ste úlohu Európskej centrálnej banky eh, v zriadení clearinghouse. Eh, ja by som rád poukázal na to, že Hladký priebeh e, fungovania tohto opatrenia je kľúčový pre fungovanie finančných trhov e, v eurozóne predovšetkým. Kroky Centrálnej banky sú dôležité nielen na zachovanie transparentnosti, ale aj na diversifikáciu a zdieľanie rizika a zníženia stimulov preberania prílišného rizika. Teda finančné nástroje, ktoré boli zavedené v oblasti hedžovania, by sa nemali zneužívať na špekulácie regulačné orgány by mali byť schopné skúmať a vyšetrovať e, možné nesprávne konanie v tejto oblasti a to je v súlade so stanoviskom parlamentu. Tak by som sa teraz vyjadril k vyhliadkám Európskej menovej únie v týchto meniacich sa časoch. E, e, hospodárska obnova už prebieha, ale to neznamená, že kríza je už za nami. Vieme, že rýchlosť obnovy je nerovnomerná, a nemôžeme byť e, spokojní s terajšími výsledkami. Máme pred sebou mnoho víziev, najmä reformu nášho finančného systému. Financie musia zohrávať konštruktívnu úlohu a nesmú byť deštruktívne v našich hospodárstvách. Lakmusovým testom e, týchto financií je skutočné hospodárstvo. Na to, aby sme zabezpečili túto úlohu, musíme ešte viac vylepšiť fungovanie finančných systémov e, a to o mnoho viac ako doposiaľ Doteraz sme venovali veľkú pozornosť bankovníctvu. Efektívne reformy sa musia zameriavať e, veľmi pozorne na nebankové inštitúcie a na vytváranie a fungovanie finančných trhov. Musíme e, vytvoriť mechanizmy a stimuly na to, aby financie sa nedostali pod, spod kontroly deštruktívnym spôsobom, tak ako tomu došlo pred krízou. Musíme naďalej zachovať e, a zabráňovať systémovým narušeniam, ktoré boli neblahé pre európske hospodárstvo. Musíme zriadiť e, Radu pre systémové riziko. Tieto kroky už boli podniknuté a teraz o tom roku Európsky parlament na to, aby sme sa dokázali vyrovnať s rizikom systémového, rizik- systémového rizika. Ďalšie úsilie, ktoré súvisí s e, verejnými financiami, e, tak ako to spomenuli spravodajcovia, je zamerané na nastolenie finančného zdravia veľmi jasne máme rozdelenú zodpovednosti v tomto smere. V súvislosti s týmto rozdelením zodpovednosti každý sa môže spolahnúť na ochotu Európskej centrálnej banky zachovať stabilitu eurozóny aj v strednodobom aj dlhodobom hľadisku. E, naše posledné vyhliadky hovoria, že na konci tohto roka po 12 rokoch fungovania eura budeme mať infláciu na úrovni 1,95 v priemere. Toto je v súlade s našim plánom eh, stability, ktorý je pod úrovňou 2 Stratégia Európskej centrálnej banky a jej doterajšie výsledky sú konzistentné. Chceme sledovať fungovanie Európskej menovej únie a to nespočíva len na, na menovej únii, ale aj na hospodárskej únii. Politické opatrenia na národnej úrovni musia zachovávať zdravé verejné financie a hospodárstvo by bolo konkurenceschopné. V hospodárskych okolnostiach, keď Európa čelí pivotným eh, rozhodnutiam, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sme si uvedomili, že všetci sa musia podielať na prijímaní rozhodných opatrení. Menová Európa podľa mňa je dôležitejšia ako menový systém. Je to systém zdieľania nášho spoločného osudu. Teda e, zdieľame e, doslovne náš spoločný osud. Aby som to ešte raz opakoval. Všetci chceme bojovať za spoločné e, dobro a to je vízia našich zakladajúcich otcov. Menová únia je celkovým procesom prehlbovania integrácie občanov Európy, ktorý začal po druhej svetovej vojne. Domnievam sa, že často znižujeme význam eh, úspechov, ktoré sme dosiahli veľmi rýchlo, často kritizujeme inštitúcie a nedostatky, ale v podstate tieto kroky doteraz fungovali veľmi dobre aj v nejakých časoch. Počas eh, finančnej krízy európske inštitúcie eh, fungovali efektívne, podarilo sa nám predísť dramatickým udalostiam na tejto strane Atlantického oceánu, ktoré by mohli ešte prehlbiť hospodárskú krízu, ktorá začala v Spojených štátoch v septembri 2008. A práve v tomto kontexte chcem oceniť zanietenosť členských štátov eurozóny, e, o ktorom sa hovorilo aj na poslednom zasadnutí rady, e, že sa príjmú koordinované opatrenia na zachovanie finančnej stability v eurozóne. Tiež by som rád využil moju prítomnosť na tejto schôdzi pred Európskym parlamentom, aby som uviedol to, čo som už spomenul na vypočutí vo výbore EKON v pondelok. A síce Európska centrálna banka a Rada guvernérov má v zámer e, zachovať minimálnu úroveň úverov a tiež úroveň investícií e, 3B- v súlade s pôvodným plánom. V januári 2011 predniesieme výsledky v súlade s plánom a budeme naďalej sledovať vývoj systému v eurozóne. Keď vám predniesieme výsledky Rady guvernérov 8. apríla, budeme sa vyjadrovať aj k týmto veciam. Na záver, pán predseda, by som rád povedal, že zavedenie spoločnej meny pred viac ako 10 ročím podľa mňa prináša e, veľké pozitívne výsledky v európskom integračnom procese a tiež k zachovaniu mieru a prosperity v Európe. Svetová finančná kríza priniesla e, nové výzvy, ktorým musíme prispôsobiť aj naše opatrenia. Naša menová únia v týchto neľahkých časoch v spoločnom e, trhu zabránila rozširovaniu krízy tak ako sme to zaznamenali začiatkom 90. rokov v niektorých krajinách. Teraz eh, Európa čeli dôležitým rozhodnutiam a našou úlohou je naďalej zabezpečovať prosperitu a mier, tak aby naša únia bola ešte atraktívnejším miestom pre život a pre prácu. Na to potrebujeme silný dohľad, tak ako spomenuli už spravodajcovia, a tiež prehlbenú spoluprácu. Musíme tiež oživiť ducha E, spoločného zámeru a zdieľaného záujmu, tak ako to stanovili už naši zakladajúci otcovia. Musíme sa držať e, týchto cieľov aj v našom budúcom úsilí. Ďakujem. Much, Ďakujem pekne, pán, predseda, pán prezident, za vašu správu. E, srdečne vítame teraz pána komisára Oliho Réna v mene komisie. Nech sa páči, dám vám hneď slovo. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán prezident, členovia parlamentu, na úvod by som sa vám chcel poďakovať za tú možnosť, že môžeme diskutovať výročnú správu, respektíve výročné vyhlásenie za rok 2009. Keď sme pripravili tento dokument, tak sme sa zamerali na tie veci, ktoré boli veľmi dôležité a aktuálne a niektoré veci sa ukázali, že teraz sú skutočne až veľmi aktuálne, až príliš aktuálne podľa môjho vkusu. Dovolte, aby som pogratuloval obidom spravodajcom, pánovi Skiklunovi a Gigoldovi za výbornú prácu. A samozrejme e, rešpektujeme nezávislosť Európskej centrálnej banky, preto sa zamerám na správu pána Gigolda, ktorá je veľmi významným príspevkom k diskusii o ekonomickej riadení v e, eurozóne. Tá podpora, ktorú preukázal výbor EKON, je podľa mňa v tejto správe je e, dobrým dôkazom e, vyváženého prístupu tomto materiáli. Ja súhlasím s predsedom Trišetom, že euro nie je iba nejaké technické menové, nejaká technická menová dohoda, nejaký nástroj, ale je to tak povedať politický projekt Európskej únie. Toto musíme obhajovať a musíme ďalej rozvíjať v spoločnom európskom duchu. Nielen dnes, ale aj zajtra, keďže teraz zasadá Európska rada v veľmi kritickom čase. Od roku 1999 eurozóna bola zónou predovšetkým hospodárskej stability. Takýmto spôsobom boli ochránení naši občania, občania pred ekonomickými turbulenciami roku 2008, od roku 2008, ale eurozóna utrpela významné údery v súvislosti s medzinárodnou krízou. Máme tu politiku, ktorá sa meriava na hospodárske zotavenie, sú to fiskálne stimuly, ale napriek tomu finančné trhy prejavujú veľkú volatilitu a je tu veľká miera neistoty. Tie posledné udalosti na trhoch boli skutočne testom finančnej stability a hospodárskeho riadenia v eurozóne. Toto sa týkalo predovšetkým Grécka. Chcel by som povedať, že Grécko sa teraz snaží dosiahnuť e, e, ciele v oblasti znižovania dlhov na 4 Sú tam opatrenia, ktoré, o ktorých rozhodol, rozhodoval v tomto mesiaci grécky parlament a ktoré sa majú teraz realizovať. Toto môže byť významným zvratom v Eh, hospodárskej histórii Grécka. Ale ešte ani eurozóna, ani Grécko nie sú eh, vonku z tých problémov. Dôležité zabezpečiť finančnú stabilitu v eurozóne. Preto komisia pozbudzovala členov eurozóny, aby prijali politické rozhodnutia, aby vytvorili mechanizmy na zabezpečenie finančnej stability v eurozóne ako celku. Je tu mechanizmy, ktoré by sa dali rýchlo aktivovať v prípade potreby a bolo by to v súlade s, s dohodami a príslušnými doložkami a sú tam na to potrebné mechanizmy. Z našej strany vás môžem ubezpečiť, že komisia je pripravená vytvoriť európsky rámec pre koordinovanú pomoc to znamená, že ak by bola potreba a požiadavka, dalo by sa to zabezpečiť. My pracujeme veľmi úzko a, a intenzívne so všetkými členmi eurozóny, ako aj s Európskou centrálnou bankou. A mm, takto sme sa aj pripravovali na zasadanie Európskej rady. Ako doplnenie k e, riadeniu krízy dôležité, aby sme sa poučili a aby sa v budúcnosti neopakovali také prípady, ako máme teraz v súvislosti s Gréckom. Čo sa týka krízy, gréckej krízy, tak vidíme, že je tu potreba posilniť hospodárske riadenie a je tam už aj právny základ, ktorý nám poskytuje e, Lisabonská zmluva. V súčasnosti pripravujeme návrhy, ktoré sa týkajú implementácie článku 136 Lisabonskej zmluvy a komisia príde s návrhom na posilnenú koordináciu oblasti hospodárskej politiky a budeme monitorovať príslušné krajiny v eh, najbližších týždňoch. Vy, pán spravodajca Gigold, v odseku 28, my tu zdieľame váš názor, že nie sú tu eh, záväz, eh, nejaké záväzky pre členské štáty, aby, sa lepšie, aby lepšie koordinovali svoju činnosť v rámci eurozóny. Preto sa musíme ďalej zamýšľať, e, ako to riešiť. Musím zameriavať na politiky, ako aj na operačné dohody, lebo toto je nevyhnutné. Predovšetkým musíme zabrániť neudržateľným verejným dlhom, preto je dôležité, aby sme mohli lepšie monitorovať strednodobé e, politiky, rozpočtové politiky členských štátov. Dôležité je, aby sme tu mali také lepšie, prísnejšie odporúčania pre členské štáty, aby potom vykonali nápravné opatrenia a skutočne podporujem tento váš prístup. Zároveň môžeme aj lepšie využívať tie nástroje, ktoré máme v dispozícii. Rada má určitú možnosť prísť odporúčaniami voči členským štátom, ak ich e, hospodárska situácia mohla ohroziť fungovanie hospodárskej a menovej únie. Toto sa využilo, využívalo v minulosti príliš zriedkavo. Máme Lisabonskú zmluvu a komisia má možnosť prísť s určitými včasnými e, výstrhami mysle článku 121 a takto sa môžu konkrétne zamerať na členské štáty. Toto musíme spraviť, aby sme pomohli členským štátom, aby e, e, mohli riešiť e, tie problémy, ktoré tam vznikajú. Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, Aby som chcel sa teraz vyjadriť k druhej, druhej časti mojho môjho príspevku, kde sa meriam na riadenie hospodárstva. Chcel by som povedať, že tu tiež súhlasím so spravodajcom, chcel by som krát povedať, že súhlasím, že finančná kríza preukázala, že ten hospodársky rast, ktorý sme mali v posledných 10 ročiach, nemôžeme brať za samozrejmy. Pravdepodobne dnes už máme to najhoršie za nami. Hospodárske zotavenie prebieha, ale je to ešte zraniteľné a nie je to tak povediať samoudržateľné. Toto sa týka aj konsolidovania verejných financií, lebo toto je základný predpokladom pre udržateľný rast. Mali sme tu krízu, vieme, že tie stimuly, ktoré tu boli, boli dôležité pre ekonomiku, ale oni, tak povediac, zničili 20 rokov konsolidácie verejných financií. Dámy a páni, v najbližších rokoch eh, situá- hospodárska situácia bude zatemená týmito udalostmi posledných dvoch rokoch a našou úlohou bude zabezpečiť hospodársky rast. Preto si myslím, že, myslím, že toto nie je doba, kde by sme mali postupovať tak ako v minulosti. Tu je dôležité vykonať e, významné zmeny, aby sme zabezpečili e, vytváranie pracovných miest, zabezpečili hospodársky rast. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you, Mr. Commissioner. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz v mene politických skupín za EPP pani Sophie Akoni. Nech sa páči 3 minúty. Monsieur le président, mesdames, messieurs, chers collègues. Vážený pán predseda, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Dovolte, aby som sa na úvod poďakovala spravodajcovi pánovi Gigoldovi, ktorý skutočne vykonal výbornú prácu a ktorý eh, zohľadnil aj pripomienky spravodajcov z iných politických skupín. Táto, toto výročné vyhlásenie o eurozóne a verejných financiách za rok 2009 analýzuje veľmi dobre situáciu, ale prichádza aj s dobrými návrhmi. Samozrejme, táto správa je ovplyvnená rokom 2009 a tou situáciu, a teda vidíme tam tú hospodárskú finančnú krízu, jej dopady. Toto je určite najhoršia krízu, kríza, akú zažila Európska únia od a aj menoval unia svojho vytvorenia. Podľa mňa môžeme sa tu poučiť v dvoch veciach. Poprvé overila sa hospodárska menová únia, máme tu spoločnú, spoločnú menu a euro skutočne zabezpečilo to, aby sa podarilo túto krízu zoslabiť. Mnohé štáty e, takto neboli konfrontovaní s e, napríklad e, s nehodnocovaním ich meny. Čo sa týka eurozóny, je to atraktívny priestor. To vidíme na základe záujmu Islandu. Aktívna a flexibilná monetárna politika Európskej centrálnej banky, riadenie likvidity a zosilnené poskytovanie úverov. To je to, čo zohrávalo rozhodujúcu úlohu pri záchrane a podpore európskych bank. Častokrát sa hovorí, že Európa sa vybudovala na krízach. Tentokrát sme ale videli, že hospodárska únia je skutočne nielen efektívna, ale aj nevyhnutná. A z toho vyplýva ďalšie poučenie. Musíme podporiť e, európsku, európske hospodárske riadenie, lebo jediná hospodárska politika, ktorá sa realizuje na európskej úrovni, je menová politika. Koordinácia rozpočtových politík je zatiaľ obmedzená, ale eurozóna mm, je určitá možnosť, ako spojiť všetky štáty a dôležité, aby tam bolo nejaké spoločné riadenie. To riadenie prebiehalo na všetkých úrovniach a musí byť na všetkých úrovniach efektívne. Dôležité, aby sa tu začalo, začal makroekonomický ako aj finančný dohľad a konec koncov na tom aj pracujeme tu v Európskom parlamente. Samozrejme, že toto riadenie sa musí vykonať v rámci paktu rastu a stability a musí byť určitým nástrojom fiskálnej koordinácie. Práve v dobe krízy vidíme, ako e, príjmy klesajú, mnohé štáty vytvorili e, programy na podporu hospodárstva a to sú všetko aktivity, ktoré viedli k tomu, že rozpočty členských štátov jednoducho nevyzerajú pozitívne sú tam dlhy a zásadné odborávať dlhy, keď myslíme na budúcnosť. Musíme byť prísni, ale musíme zároveň byť aj do určitej miery kreatívni. Preto je dôležité myslieť na nejakú novú európsku fiškálnu politiku a buďme odvážni a konajme v tejto oblasti. Ďakujem pani za prezentácie v imieniu grupy Postupového sojušu socialistov. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny socialistov a demokratov eh, pán Hoang Gong. Monsieur le Président, mes chers collègues, le rapport... Vážny pán predseda, vážni kolegovia, správa Gigold je výnimočná vzhľadom na súčasnú hospodárskú situáciu. Je to relevantnejšie ešte o to viac, že autor je poslancom, ktorý chce, aby sme sa pozreli na situáciu krajín, ktoré sú v eurozóne v súlade so spoločnou stratégiou stláčania miest v, súla- v súčasnej hospodárskej situácii. Vyvíja nátlak na Európsku úniu tým, že sa dostávame do akejsi deflačnej eh, špirály a to má neblahý vplyv na naše krajine potrebujeme dostatočné štrukturálne fondy a tiež rozpočtové fondy, ktoré budú dostatočné, dostatočné. Ak to nebudeme mať v dispozícii členské štáty, ktoré zaznamenajú deficit e, verejných financií, sú nútené znižovať platy a tiež znižovať mieru sociálnej ochrany svojich občanov. E, to prináša negatívny rast, tak ako to bolo v druhom štvrť roku 2008 Okrem krízy likvidity, eh, tak aj verejný súkromný eh, dlh eh, rodín so strednými príjmy, príjmami sa neustále zvyšuje. Okrem toho sú aj problémy v oblasti bývania a, a to v dôsledku regulácií v Španielsku, vo Veľkej Británii a v Írsku. Má to neblahý dopad, ktorý sa ukázal aj vo fiasku v súvislosti s úvermi. Mnoho kolegov eh, stráca prehľad eh, o fungovaní vôbec a rozsahu tejto krízy. Ešte stále táto kríza nie je za nami. Hospodárska obnova je ešte stále veľmi krehká. Predseda Euroskupiny a prezident Centrálnej banky, ktorého sme si vypočuli v pondelok na výbore, vyzvali členské štáty priskoro, aby začali sťahovať výnimočné opatrenia, aby začali šetriť. To môže zabrániť ďalšiemu rastu, ktorý sa len tak tak dostal na e, pozitívnu úroveň. V Grécku, v Španielsku, e, ktoré sa snažia o zníženie deficitu, nuž e, to bude problematické, pretože ich fiskálne daňové príjmy sa tiež znížia. Sú isté makroekonomické nerovnováhy, ku ktorým došlo a v záverečnej verzii, ktoré pozmenili liberáli a EPP, odsudzujú defláciu platov, ale pán Gigold eh, vypracoval správu, ktorá spustila rozpravu, ktorá je podľa mňa prínosná a zdravá. Liberálne politiky, ktoré boli schválené na rade a komisii, musíme mm, spochybniť. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny ALDE pán Tremosa i Balcels. señor presidente quisiera en primer término felicitar. ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať eh, pánovi eh, Siklunovi, ktorý pozná eh, Centrálnu banku veľmi dobre. A takisto sa chcem poďakovať pánovi Gigoltovi. Mali sme veľmi čulé Eh, čulú komunikáciu so spravodajcami. Eh, chcem sa vyjadriť k euru. Ja som nováčikom v politike. Začal som s tým len pred deviatimi mesiacmi. Inak som eh, študoval makroekonomiku. V roku 2008 som bol v Londýne z akademických dôvodov a zažil som tam 30-percentný pád Libry, šterling v priebehu niekoľkých týždňov a E, skutočne kolegovia zo Spojeného kráľovstva maj, e, e, mali, mali, by, majú pocit, že sú trošku chudobnejší, pretože Libra sa nevrátila k pôvodnej hodnote. Keby sme aj my u nás doma mali pesa, tak skutočne určite by sme boli na tom horšie. Euro bolo jediná mena v západnej Európe, ktorá E, e, vlastne neznamenala záťaž pre svojich občanov. Naopak bola akousi, e, akýmsi záchranným kolesom pre Európu. Ako konštatoval David Marsh, on je euroskeptik, ktorý pred rokom tvrdil, že euro je príkladom úspechu a je to vzorom budúcej celosvetovej meny. Euro e, Euro je otriasané e, fiskálnou krízou, ale domnievam sa, že euro je naďalej vynikajúcim vzorom menov e, e, skutočne Rusko, Brazília, Čína nám euro môžu len zavidieť. Euro umožňuje plnú integráciu ekonomík na juhu Európy. Chcel by som konštatovať, že e, čínska vláda urobila nesprávne zásahy, intervenovala do svojej meny a v podstate je nadhodnotená ich mena. E, e, e v, nemali by sme penalizovať exportujúce e, oblasti. E, vieme, že po ekonomickej kríze prichádza oživenie, oživenie prostredníctvom exportov. Skutočne v Nemecku musia zvýšiť spotrebu a treba treba uznať, že, tá, že Nemecko je takým motorom. Ja som katalánsky liberál a Katalánsko, ktoré predstavuje 28 španielských exportov, vykazuje veľký e, pomer exportu voči HDP, je to asi 30 HDP. Nemali by sme sankcionovať exportérov. Euro má celosvetovú prestíž, ale musí byť transparentnejší. Pán Triše, mali by ste publikovať zápasnicu ECB rovnako, ako je to v USA, Švedsku a v Japonsku. Ďakujem pekne. A teraz v mene zelených pán Filip Lambert. Chcel by som hovoriť e, po, po francúzsky, ale v rámci tejto diskusie sa pustím do angličtiny. Skúsme sa pozrieť do budúcnosti. Máme obrovské a nestabilné verejné deficity a určite zelení nemôžu podporiť takúto podobu deficitov. Po druhé, nemôžeme ignorovať tú skutočnosť, že máme prehlbujúcu sa e, sociálnu e, nerovno, nerovnahu. 16 e, obyvateľov Európy sa nachádza pod hranicou chudoby. Skutočne väčšina Španielov mladíkov, mladších ako 25 rokov je nezamestnaných a ďalšie a ďalšie problémy. To všetko hovorí o potrebe investícií do infraštruktúry, do vzdelávania a tak ďalej. Mali by sme tak povediac, e, prešaltovať. Edmund van Rompuy po februárovom samite konštatoval, že potrebujeme e, e, prehlbiť koordináciu v oblasti makroekonomických politík. To sa dotýka aj výdavkovej stránky rozpočtov. Potrebujeme mať viac ex ante kontrol. 4 HDP sa, sa sa vynakladá na ozbrojené sily, e, majú väčšie výdavky na e, letiská, než sa vydáva na Luftwaffe. A e, musíme si uvedomiť, že treba sa pozrieť na výdavky a musíme sa zamyslieť aj nad daňovými výnosmi. Musíme jednoducho musíme sa pozrieť na to, skade pochádzajú daňové výnosy. E, tam nemôže byť ťažisko e, daň z príjmov. E, musíme skutočne mm, uplatňovať efektívne nástroje a je potrebné, aby boli správy za každý členský štát vypracovávané ECB. Musíme skutočne zmeniť správanie sa e, musíme zabezpečiť to, aby sa zvyšovali e, príjmy. A na to nestačí žiadať koordináciu e, krajín. Potrebujeme na to integráciu pretože sú stále e, štáty a vlády, ktoré nie sú schopné e, zabezpečiť rovnováhu svojich e, rozpočtov. Vážení kolegovia, domnievam sa, že Európa sa nachádza v dôležitom bode svojho vývoja. Potrebujeme dosiahnuť vyšší stupeň integrácie, nielen koordinácie. A jednoducho e, e, musíme sa odpichnúť od poklesu. E, aké ponaučenie nám plyne z Kodanskej konferencie? Nie len, že sme zlyhali, ale aj to, že Európa sa stáva málo relevantným partnerom z dôvodu toho, že nie je schopná konať v spoločnom jednotnom šiku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz odovzdávame slovo pani Kate Swinburne za konzervatívcov. Ďakujem za slovo. Ja pochádzam z členského štátu mimo eurozóny. Nie som si istá, či moje, môj názor bude pre vás zaujímavý. E, mnohí tvrdia, že problém eurozóny je problém, ktorý by mali riešiť členovia eurozóny. Ale eurozóna nie je izolovaná, je súčasťou globálneho trhu a bola ovplyvnená globálnou finančno-ekonomickou krízou. A ako riadime štátne financie počas tých bohatých rokov, má dopad na to, ako konáme počas krízových rokov. E, Nemecko sa ocitá v úplne inej deficitovej situácii ako Grécko. A má to dôvod. Treba si uvedomiť, že postoj k sporeniu a k, dobrému, k e, dobrej správe sa líšia od štátu k štátu, e, e, od kultúry. Musím povedať, že e, pohľad Spojeného kráľovstva je samozrejme iný. My sme takisto len míňali a míňali počas bohatých rokov a tým sa nabalovalo zadlženie a zdá sa, že tie dobré časy sú navždy preč. Skutočne treba sa zamyslieť nad tým, že v jednom našom výbore jeden zástupca Spojeného kráľovstva tvrdil, že zázraky sa dejú, ale zázraky kroky sa nedejú. Skutočne tie deficity sa riešia napríklad daňovými výnosmi. Nemecko si to uvedomilo e, tým, že e, nalievalo aj štátne prostriedky do určitých stimulov, ktoré napomohli hospodárskemu rastu. Verejný sektor skutočne e, pomohol počas krízy, vykúpil tie banky, spasil ich a teraz skutočne je to v opačnom pare. A treba si uvedomiť, že e, mnohí e, e, ľudia prišli o miesta vo verejnom sektore. Preto treba dať inekciu firemnému sektoru, malým a stredne veľkým podnikom, aby mohli skutočne vytvoriť profitabilný súkromný sektor, ktorý pomôže vymaniť sa z krizovej situácie vo všetkých našich štátoch. Musíme si uvedomiť, že členské štáty vrátane mojej domoviny presadzovali veľmi nestabilnú hospodárstvo hospodársku politiku. Ďakujem pekne. Sorry, Jürgen Klute. Sorry, Jürgen Klute. Pán Jürgen Klute. Lavica. E, funguje mikrofon výborne. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, ja by som rád využil túto príležitosť a ešte rád by som sa pozrel na Grécko a to preto, že sa domnievam, že kríza v Grécku e, tiež podáva správu o stave celej eurozóny. E, najskôr však poznámka k požiadavke nemeckej kancelárky Angely Melkerovej, e, aby sa Grécko vyňalo z eurozóny v prípade núdze. Moja politická skupina GUE to považuje za absurdný návrh. Na jednej strane tu hovoríme o spoločenstve, ktoré spája osud. Na druhej strane nemôžeme povedať, že v prvej e, ťažšej krízi, kríze budeme hneď vylúčovať jeden členský štát. To je nepriateľné. Ale predovšetkým e, by to bolo vyhlásenie bankrotu a e, veľmi silná rana pre e, finančné hospodárstvo. To sa nechalo vykúpiť od daňových popadníkov v kríze a Grécko by teraz nemalo možnosť dotať takúto pomoc alebo porovnateľnú pomoc. Zamestnanci v Grécku ale aj v iných krajinách, e, napríklad v Portugalsku, ktoré je ďalšou krajinou e, na ceste k veľkým problémom, e, ďalej dôchodcovia. V týchto krajinách týmto nevysvetlíme, že oni majú platiť v prípade problémov, ale na druhej strane, ale keď potrebujú podporu, tak ju nedostanú ak sa budeme obrať takýmto smerom, tak úplne zlyhá celý projekt EÚ. E, Zohľadňujem všetku kritiku voči Grécku a aj kolegovia z Grécka vedia, že majú pred sebou veľa práce, ale práve takáto kritika voči Grécku neznamená, že iba kríza má vinu na súčasnom stave Grécka. Finančné politické rozhodnutia eurozóny e, boli posunuté Európskej centrálnej banke euro nie je odpoveďou na rozličnú výkonnosť jednotlivých hospodárstiev. Silné krajiny, ako napríklad Nemecko, nútia eh, slabšie krajiny na kolena. teda kríza je aj krízou hospodárstva EÚ a tiež politiky hospodárskej súťaže. Preto požadujeme, ja sa budem snažiť byť čo najrychlejší, preto požadujeme, aby eh, sa zavedli opatrenia na finančnú pomoc a členské štáty eurozóny by mali mať možnosť pôžičiek. Ďalej Európska centrálna banka by sa mala snažiť znížiť mieru dlhov týchto krajín a mali by sme sa snažiť pomôcť týmto krajinám. Toto sú naše požiadavky. Predseda prerušuje rečníka. Vážený pán predseda, ja teraz preberám úlohu predsedajúceho a ak dovolíte, budem hovoriť po maďarsky. Ďalší rečník je pán Nikola Salavrakos na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. 25. marec je tak povedať eh, významným dňom pre Európu ako aj Grécko. 25. marca 1957 sa podpísali rímske zmluvy a vytvorila sa Európska únia. To bol veľmi dôležitý milník. V No, ten istý deň, 1821, vzniklo Grécko. Takže Európa, Grécko mohli, mali možno niečo osláviť. Európa svoju súdržnosť, ale musíme si povedať, že Grécko je v zložitej situácii. Máme tu eurozónu a vidíme, že významný podiel z nich má, má významné, je významne zadlžený. Sú to nadmerné dlhy, a musím si uvedomiť, že táto situácia sa začala predovšetkým v roku 2008. Vznikla hospodárska a finančná kríza. USA mali možnosť to riešiť ináč. Jednoducho mohli natlačiť nové peniaze. Vieme, že čo sa týka Grécka, tak Grécko prijalo významné opatrenia, napríklad jeho o úspory a je to veľmi náročné pre občanov. Mnohí ľudia hovoria, že jednoducho Grécko spravilo chybe, musí teraz za ne platiť. Áno, samozrejme, dá sa aj takto argumentovať, ale nesmieme zabudnúť ani na to, že Grécko dováža mnohé výrobky z členských štátov EÚ, napríklad aj z Nemecka. A mm, Grécko je taký štát, ktorý viac dováža ako vyváža. Toto musíme zohľadniť v Európskej únii. Zároveň je nevinutné bojovať proti špekulantom a vieme, že situácia je veľmi zložitá. Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť všetky, hovorí pán predseda, aby e, dodržali stanovený čas. Poprosím to. Nech sa páči. Aha, máte slovo. Pán predseda, ak dovolíte, e, musíme si uvedomiť to, že budeme musieť dnes hlasovať a budeme mať veľké problémy, ak sa nedodrží rečnícky čas. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máte pravdu, pán poslanec. Zoznam rečníkov je veľmi dlhý, preto by som chcel opätovne poprosiť všetkých, aby dodržali stanovený čas. A teraz na jednu minútu pán Hans Peter Martin. Ďakujem. Pán predseda Triše, skutočne kompliment pre vás za to, čo ste vykonali v posledných rokoch. Zároveň musíte ale cítiť aj to, že v súčasnosti stovky milióny ľudí majú určité obavy, ťažko sa im dýcha, lebo sa vôbec neočakávalo, že niečo takéto nastane, síce, že bude problém o euro. Máme tu problém, ako čo sa stane s refinančnými obchodmi a ako sa vám podarí sa tak povediať stiahnuť z tohoto balíčka poskytovania likvidity. Iba masochisti by vám e, nežali úspech. Pevne verím, že ste na dobrej ceste a ja ako Rakúšan by som chcel skutočne Eh, varovať, preto aby sa neustále kritizovalo Nemecko. Práve Nemecko zabezpečilo veľkú stabilitu a jednoducho tento štát nesmieme trestať eh, len preto, že boli lepší ako ostatní. Nemôžeme byť solidárni s ľuďmi, ktorí mrhali peniazmi a ktorí príliš nafukovali administratívu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Martin. A teraz pán Balc na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako tenevý spravodajca skupiny EPP pre výročnú správu ECB, ECB za rok 2008 musím povedať, že s tou správou, ktorá bola predložená, som veľmi spokojený a to aj vďaka úzkej spolupráci s pánom spravodajcom Skiklunom ako aj s pánom Tremosom za ALDE. Podľa môjho názoru sa podarilo vypracovať skutočne veľmi kvalitný komentár k výročnej správe ECB. E, predseda Triše aj pán komisár Rejn toto potvrdili Rok 2008, keď sa začala kríza, to bol, tam boli veľmi zložité úlohy, boli tam opatrenia. Podľa mňa sme to zvládli veľmi dobre a konalo sa skutočne veľmi obozretne. Správa pána Skiklúnu to podľa mňa veľmi dobre odzrkadluje. Napriek tomu si myslím, že situácia v Európskej centrálnej banke nie je vôbec jednoduchá a nebude ani v dohľadnej, blíz, eh, dohľadnej budúcnosti Jednoduchá kríza ešte nie je úplne prekonaná a sú tu určité plánované regulatórne opatrenia, z toho vyplývajú určité problémy pre Európsku centrálnu banku. Je dôležité, aby ECB práve v najbližšom čase bola garantom stability. Dôležité je, aby ECB pôsobila ako tanker na oceáne, aby išla tým správnym smerom. Na druhej strane pán predseda Triše ja som to už povedal v rámci e, dialogu o, o menovej politike. Áno, musíte stať garantom, čo sa týka aj vašho zapojenia do ESRB. Myslím si, že to je veľmi dôležité, keďže vy ako predseda a ďalší členové ECB sa budú určite angažovať v tejto Európskej rade pre systémy, systémové rizika. Dôležité bude, aké tam budú opatrenia, to bude významné kritérium a, naj, a v budúcom roku, keď sa budeme zaoberať ďalšou výračnou správou, musíme samozrejme zohľadniť tieto skúsenosti. Ďakujem pekne, pán Bals, a teraz ako ďalšie vystupí pán Gianni Pitela. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A pán Triše, vážny pán komisár, Cisár je úplne nahý Teraz e, sa pozrieme na to, aká je situácia a snažíme sa vyriešiť ju nejakým spôsobom. Musíme e, napraviť e, hospodársky systém riadenia v Európe, inak sa bude prehlbovať dlh a rast bude neudržateľný. Musíme podporiť Grécko a pomôcť mu. Musíme zastaviť ten dominový efekt, ktorý sa môže rozšíriť aj do ostatných krajín a narušiť ich konkurencieschopnosť a zvýšiť ich zadlženosť skutočné európske riadenie musí teraz nastúpiť a musí zabezpečiť tri veci. Poprvé politika rastu a tiež finančné nástroje e, na zabezpečenie rastu, ďalej politika pre riadenie núdzových situácií. E, mnohí hovoria o hodnotách e, eura, áno, o cnostiach eura, ale pozrime sa na to, aká by bola mena, ktorá by nám pomáhala zachovať stabilnú infláciu, ale tiež zvyšila by likviditu tak, aby keď napríklad spustíme veľký investičný program pre Európu formou erozmeniek, aby to fungovalo. Čo sa týka európskeho menového riadenia, súhlasím s nápadom Európskeho menového fondu, to by bolo podľa mňa zásadné riešenie. Ja sa snažím povedať veľmi jasne kolegovia, že táto etapa Nestojí za to, aby sme vyčkávali a počkali, ako sa situácia vyvinie. Ja si myslím, že musíme okamžite zdvihnúť hlavu a snažiť sa nájsť riešenie, pretože inokedy sa nám to už nepodarí. Ďakujem pekne. Teraz pani Bowl sa na dve minúty. Pán predsedajúci, vážený pán Trišet, vážený pán komisár, kolegovia, Zažili sme neľahký týždeň na našom výbore, mali sme tam prezidenta ECB, predseda, predsedu Euroskupiny a tiež nominanta na post v Európskej centrálnej banke. Uvedomili sme si, že súčasné štatistiky a ich um, otvorené vnímanie sú požiadavkou na riešenie problémov. Už sme začali pracovať v tomto smere, vrátanie zvýšenia pravomoci pre Eurostata a výbor netrpezlivo čaká na potvrdenie jeho prehlbenej úlohy v tomto smere. Ale naša úloha je nad rámec paktu stability a rastu. E, Zvýšená fiskálna koordinácia je prepojená s makroekonomickou stabilitou. E, a toto je jedna možnosť, ale toto už sme si vyskúšali. E, spomeňme si na spor z roku 2001, keď ECOFIN vydal varovanie pre Írsko, čo sa týka prebytku verejných financií. Teda z tohoto sme sa mali poučiť a v časoch prebytku je niekedy ešte ťažšia situácia ako v časoch deficitu. A práve keď sa pozrieme e, na to, ako finančné trhy zlyhali v časoch krízy, musíme si uvedomiť dôležitosť týchto krokov. Čo sa týka vyrovnania medzi členskými štátmi, mali by sme sústraďovať e, na stratu konkurenceschopnosti, ktorá často ide ruka v ruke e, s narušením fungovania jednotného trhu a neschopnosti uskutočňovať štrukturálne reformy, vrátanie dôchodkovej reformy. Ani toto však nemusí ešte spustiť deficit No a napokon, ako povedal pán Skikluna, ustanovenie zamerané na likviditu, ktoré zaviedla ECB, boli pozitívne v časoch krízy, ale neprednieslo sa to do skutočného hospodárstva. Často jednoducho reinvestovanie môže priniesť prenos e, imania. Mali by sme sa pozrieť na konkrétne kroky Európskej centrálnej banky e, v niektorých oblastiach, ako napríklad e, konkrétne činnosti na trhoch e, sa týkajú napríklad bonusov. Ja sa teda pýtam, či sme naozaj mali počúvať hlas bank, ktoré žiadajú um, ďalšie kroky na e, z, vyriešenie nejakým spôsobom e, ich dlhov. Ďakujem pekne. Teraz pán Tremopulos na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som rád najskôr uviedol, že táto správa je veľmi dôležitá a podľa mňa je tiež dobrým kompromisom jednotlivých tendencií v tomto Európskom parlamente. Sú tam aj body sociálnej spolupráce, sociálnej súdržnosti, ktoré sa zdôrazňujú, ale doposiaľ sa o nich málo hovorilo. Podľa mňa sme teraz nastolili úplný obrad v istom smysle celkového smerovania Európskej únie. Pokiaľ ide o jeseň 2009, to už vieme, ale zaznamenali sme už teraz zásadný vývoj, ktorý sa týka predovšetkým Grécka. Ehm, záverom by sme mohli povedať, že nad rámec Európskej menovej únie mm, potrebujeme aj hospodárskú a politickú úniu, to hovoria mnohí a euro musí ísť ruka v ruke s minimálnou mierou sociálnej siete zabezpečenia. Toto by bola sociálna kohézia a to súvisí aj s tým, čo tu odznelo o Grécku. Ale mnoho nepresného tu odznelo. Situácia v Grécku nebola až o toľko horšia ako v ostatných krajinách východisková situácia. Čo sa týka údajov Eurostatu za roky 2007-2008, e, tam sme boli zhruba na úrovni 96%, čo sa týka výroby. Ďalej rozpočtový deficit a zadlženie Grécka za posledné roky sa zhoršilo, ale to bolo výsledkom zlyhania príjmov, ktoré plynú z cestovného ruchu a to súviselo aj s krízou. E, ďalej sa zvýšili výdavky, to prispelo možno aj k istému mrhaniu v štátnej administratíve. To je potrebné zmeniť, ale my predsa chceme vytvoriť siete sociálnej súdržnosti a, chcem, a nechceme, aby ľudia s nižším príjmom boli poškodení v takejto situácii. E, je potrebné kontrolovať výdavky, ale musíme sa sústreďovať predovšetkým na stranu príjmov, ktorá, ktoré sa znížili za posledné roky. Podľa mňa to nesmie sa znižovať ešte viac a, a nesmie to ísť v žiadnom prípade na úkor tých najchudobnejších. Toto sú témy, ktoré sa týkajú aj samitu, ktorý teraz prebieha v Bruseli, ale správa Gigold musí nastoliť istý obrad, čo sa týka paktu stability a rastu. V každom prípade sa nesmieme utiekať k nepriateľnej politike Medzinárodného menového fondu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečikom je Peter Fantalen. Dve minúty. Ďakujem za slovo, vážený pán eh, Ren a Triše. Myslím, že ste veľmi eh, dobre opísali dnešnú situáciu. Eh, je otrasené postavenie Grécka v rámci eurozóny. Aké riešenie sa núka? Určite to riešenie je v rukách MMF. Medzinárodný menový fond je tou organizáciou, ktorá dokáže pomôcť Grécku vymaniť sa z krízy. A kto nezaberie, tak musíme preťať ten gordický úzol, musíme podniknúť zásadné kroky. E, mali by sme si z tohto zobrať ponaučenie. Keď sa Grécko pripojilo do eurozóny, tak Grécko bolo tak e, nepredvydateľné, nečitateľné, ako si len dá e, predstaviť. Údaje, ktoré poskytli, sú nespolahlivé a skutočne nemôže e, Grécko čakať, že bude im poskytnuté riešenie tými, ktorí dodržiavajú pravidla, keď samo nedodržiava pravidla predlo, predložili e, zlé údaje a, to ich, e, a, a tým duplom e, nie sú oprávnení ukazovať prstom na niekoho iného, obviňovať niekoho iného. Jednoducho údaje, ktoré poskytlo Grécko pri vstupe do eurozóny, boli neúplné a nepresné. Dúfam, pán Triše, že dokážete zareagovať na tú otázku. Vy ste o tom nevedeli? Ďakujem. A teraz Pán Angurakis, jedna minúta. Ďakujem. Chcem skutočne eh, zablahoželať, eh, popriať všetko dobré eh, svojim rodákom k, 20, k výročiu 25. marca. Tá situácia je veľmi neblahá. A e, skutočne zdá sa, že sa, e, sa rozputala e, vojna, vojna proti zamestnávateľom. Zdá sa, že politika úspor je veľmi razantná a skutočnosť je taká, že výška miest neustále klesá a to je skutočne veľmi e, nepriaznivý prejav a krízy kapitalizmu. Je to nesprávne, keď musia zamestnanci e, vlastne e, riešiť otázku. No a potrebujeme posilnenie protiimperialistického boja a musíme skutočne sa postaviť spoločne proti tomu a konať. Ďakujem. A teraz pán Blom má slovo. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Zdá sa, že e, ja žijem v akom paralelnom svete, keď počúvam o úspechu eura. Myslím si, že treba si dať dole rúžové okuliare a pozrieť sa na reálny stav veci. Nezamestnanosť e, medzi e, mladými na Pirenejskom polostrove sa pohybuje na úrovni 30-40 a to už roky. Vôbec to nesúvisí s krízou. To je katastrofa. HDP na obyvateľ obyvateľa. E, tento ukazovateľ je ďaleko vyšší ako HDP na obyvateľa v EÚ. Takže treba si veci povedať e, rovno. Euro nie je úspechom. Zlyháva a stroskotáva pred našimi očami ne, nemáme tu žiadneho, žiadny úverový ústav poslednej inštancie, preto máme tu krízu v Grécku. A e, a zdá sa, že tá situácia je menovo nezvládnutelná. Nie je žiadna koordinovaná e, daňová politika, čiže je to odsúdené na neúspech. A je to neúspešné, e, vidíme to. Existujú dva druhy ľudí. Tí, ktorí tvoria bohatstvo, tí, ktorí pracujú, pôsobia v súkromnom sektore a tvoria bohatstvo. A sú tí druhí ľudia, ktorí míňajú to bohatstvo. Sú to politici a byrokrati. A tá druhá skupina je oveľa väčšia. My e, vlastne žmýkame z toho systému a pokiaľ sa na tom nič nezmení, tá situácia sa len zhorší. Ďakujem pekne. 1,5 minúty. Pani Tudor. Ďakujem za slovo. Mafia je skutočnou príčinou krízy. Ja uvediem niekoľko príkladov z mojej domoviny, z Rumunska. Ako spisovateľ a historik, e, ktorý vedie e, mesačník, e, od roku 1990 sme sprivatizovali okolo 6 tisíc podnikov. A a, mám, a s, dostali, sme, dostali sme z, z tých 700 miliard len 7 miliard naspäť. Nejde len o privatizáciu, ale ide o spôsob prevodu a, a, majetku. Možno a, to označujete ako a, trhová ekonomika. To nie je trhová ekonomika, to je džungla, a, džungla, v ktorej vedie mafia. Vždy sa tvrdilo, že Balkán je e, skutočne e, bomba, ktorá sa chystá vybuchnúť a e, v 20. storočí sme exportovali revolúciu, teraz exportujeme bankroty a Musíme sa skutočne zamerať na potieranie korupcie. Musíme sa venovať aj tým, ktorí sú skorumpovaní. Tá situácia v parlamente je tragická, ak nie sme eh, schopní zastaviť tieto tendencie, tak EÚ eh, eh, padne ako hrad z piesku. Nachádzame sa v bode zlomu. Musíme skutočne radikálnymi krokmi riešiť problém s mafiou. A teraz pán Langen. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda Triše, ďakujem pekne za posledných 6 rokov veľmi úspešnej práce a chcem sa samozrejme poďakovať aj spravodajcom za to, že prezentovali takú správu, ktorú môže podporiť väčšina. Chcel by som pripomenúť, pán komisár Rehn, že vy máte pred sebou veľké úlohy a očakám od komisie, že konečne bude mať dostatočnú odvahu aby prišla s návrhom, aj poukázala na nedostatky paktu rastu a stability, aby sa tam vytvoril nový návrh. Nebude to žiadna uh, hospodárska vláda pod vedením ministrov financí, lebo tieto ministro, ministri povedali v minulosti, že je dôležité, aby tam bol uh, lepší automatizmus. Nepotrebujem mať vládu s ministrem financí, potrebujeme mať automatizmus, aby sa dalo reagovať, keď sa porušujú pravidlá, aby tam bola pomoc, aby to riadila ECB a to by mohol byť teda výsledok samitu. A dovolte, aby som spomenul dve pripomienky, ktoré sa týkajú toho, čo povedal pán Triše o eurozóne Vítam, že ste poukázali na to, že musíme byť konkurencieschopní, ale na globálnej úrovni. Tu nejde o to, aby si konkurovali štáty v rámci eurozóny. Tu ide porovnávanie sa s Áziou a s USA. Po druhé, Európska únia ako taká má vyrovnanú obchodnú bilanciu vďaka tým štátom, ktoré veľa e, vyvážajú. Myslím si, že bolo, pod, bolo dôležité viesť podstatne prísnejšiu politiku, ako robila ECB. A podľa mňa nie je tu žiaden príklad v hospodárskej histórii, aby štáty, kde klesá počet obyvateľstva, dlhodobo prostredníctvom útorného trhu dosahovali rast, to znamená, jediná možnosť je export. Čo sa týka Nemecka, Nemecko vstúpilo vo veľmi zlej situácii do hospodárskej a finančnej krízy. Áno, sme príklad pre niektorých, ale to nestačí, lebo máme dostatočne veľa práce s konsolidáciou rozpočtov. Nesieme to nejako preceňovať, ale Nesmieme teraz trestať tých, ktorí ako tak tie veci zvládli a, a nemôžeme jednoducho iba prihľadať na to, že sú tam také štáty, ktoré e, sa nesnažili. Toto nemôže tak byť. E, želám e, komisii úspešnú prácu a, a ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pani to na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcela pogratulovať e, obidvom spravodajcom k tej výbornej práci, ktorú vykonali. Viem, že tie okolnosti boli veľmi zložité. Teraz sa uskutočne veľmi významný summit a samozrejme vieme, že názory sú veľmi rozdielne, ktoré sa týkajú tzv. gréckej otázky. A týka sa to aj toho, či by sme mali mať teraz európsky mechanizmus, ktorý by prípade nevinutnosti fungoval ako určitý, určitý rámec pre fungovanie eurozóny. Isté je to tak, že Grécko si zavinilo svoju situáciu a Grécko prijíma e, túto vinu. Ale sú tam aj potom tak povedať spoločné, chyby spoločné viny. Je dobré, že máme spoločnú menu, ale má to aj určité nevýhody, to určité problémy. E, chcela by som povedať, že existuje veľká priepas medzi jednotlivými štátmi. E, aj keď si pozrieme eurozónu, tie hospodárstva štátov sú veľmi rozdielne, preto to častokrát nie je zlučiteľné ani s udržateľnosťou, ani so stabilitou. Tí, tí, tí špekulanti, ktorí teraz útočia na Grécko, áno, tento rok to bolo iba Grécko, ale to viedlo k tomu, že kredibilita e, portugalská klesla a špekulanti sa obracajú voči Španielsku a Taliansku a nevieme, aké to bude mať dôsledky. Tieto útoky špekulantov poukázali na to, že je dôležité skutočne konať. To znamená, že musíme prejsť na nový model. Bol by to model, kde by sme mali posilnenú mieru hospodárskej harmonizácie alebo koordinácie. A vážení pán kolega Langen, samozrejme je dôležité rešpektovať pravidlá pre rast paktu a stability, ale okrem toho musí mať aj ďalšie možnosti. To znamená, že nejde iba o koordináciu rozpočtov, ale ide aj o hospodárskú koordináciu, aby tu boli ďalšie kritériá, kde by sme sa zameriavali na ciele Európskej únie v oblasti zamestnanosti. Ďakujem pekne. A teraz ďalší rečník, pán Ule Schmidt na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, pán Kriše euro máme približne 10 rokov a podľa mňa obstálo v tej skúške, prežilo turbulencie. Ale som presvedčený, že už dnes vykonáme významný krok k európskemu riešeniu, či s alebo bez Medzinárodného fondu. A musíme konať spoločne, ako povedal pán Triše. Keby sa nepodarilo situáciu vyriešiť, bolo by to hrozné. Vážený pán predseda, ECB bola určitá bašta, kde sme sa mohli e, spolnúť, že nás, že nás ochráni v, otáz, v časoch turbulencií. Toto sme videli aj, aj v čase krízy. Bolo to skutočne, tak povedať, kotva v Európe. A to sa týkalo aj tých štátov, ktoré nie sú členmi eurozóny. Euro poskytlo určitú stabilitu a vytvorilo množstvo nových pracovných miest. Na toto nesmieme zabudnúť, aj keď dnes máme krízu Grécko, ako aj ďalšie štáty, majú problémy, to nesúvisí s eurom, e, zvyšovali svoje výdavky, nešetrili a toto mi nastalo bez na to, či majú euro alebo nie. Práve naopak, ich, e, tá hospodárska kríza bola podstatne horšia, ak by sme nemali euro. Ehm, ináč by, by sme to mali špekulácie, devalváciu a, a mali by sme tu m, mm, vyše 20 e, rozličných mien a môžem vám povedať, že ja som zažil skutočne zložité doby aj vo Švédsku. E, dôležité je, aby sa sprísnili pravidla, ktoré sa týkajú rozpočtových deficitov, lebo v mnohých štátoch deficity sú skutočne veľmi vysoké. Dôležité mať e, silnejší monitoring a dohľad a mať lepšie koordinované politiky v Európskej únii. Finančná koordinácia, to je niečo, čo by skutočne malo tak fungovať, ako sa to volá. Ešte by som sa chcel vyjadriť o otázke špekulácií. Niekedy sú štáty, voči ktorým sa špekuluje. My sme to zažili v 90. rokoch vo Švédsku a podľa mňa mm, toto je, ak toto človek obstojí, tak e, je, má určitý dôkaz toho, že vykonal dobré opatrenia. Vtedy, keď pán Šoroš vykonal určité aktivity, my sme vedeli, že je nutné konať a podarilo sa nám to a myslím si, že musím, musia sa nad týmto zamýšľať aj tie štáty, ktoré sa to nestýka. Ďakujem pekne a teraz na jednu minútu pán Richard Čarnický. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážený pán predseda Európskej centrálnej banky. Ja by som sa nechcel vyjadrovať tak radikálne ako niektorí predrečníci. Myslím si, že to nie je na mieste. Ja som členom politickej skupiny a pravdepodobne to je jediná politická skupina, kde väčšina členov nepochádza zo štátov eurozóny. Iba dvaja pochádzajú zo štátov eurozóny. Preto náš názor bude asi trošku ináč. Významné je číslo 36. Toto číslo zhrňuje zhruba to, čo povedal pán Triše, lebo toľko poslancov vystúpilo v rozprave v súvislosti s touto témou. Čo to znamená? Čo to dokazuje? To znamená, že toľký mu sa, sa chceli vyjadriť preto, lebo nepovažujú ECB e za určitú záchranu v dobe krízy. To je jedna vec. Potom sa spomínalo, že ECB je určitá hodnota ako taká a zároveň sa spomínala kríza v Grécku. Tak potom to je ďalší protiklad. Prečo Grécko má krízu preto, lebo jednoducho príliš skoro vstúpilo do eurozóny. Ďakujem pekne a teraz na jednu minútu pán Čuntis. Evcharšto, je projedre. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja sa môžem pridať s tým kolegom, ktorí tvrdia, že ešte sme krízu nepre, neprekonali. Hospodárska situácia v mnohých krajiny je ešte stále zlá. Uh, nezamestnanosť stúpa. Opatrenia, ktoré sme uplatnili na to, aby sme e, vylečili štátne rozpočty, ešte prehlbujú krízu. Pán Trišet, mám niekoľko inštitucionálnych otázok. Nevidíte krízu, ale videli ste predsa náznaky krízy, keď kríza vypukla. Schovávali ste sa za tvrdením, že každý si musí vyriešiť svoje vlastné problémy. Teraz prídete a opakujete opäť to isté, že musíme e, nastoliť disciplínu a dodržiavať pak stability a rastu. Ja si myslím, že Európska únia v Grécku čeli rôznym situáciám. Viete, že sú krajiny ako napríklad Grécko, ktoré padnú za obať špekulantom, ale zároveň je mnoho deficitov aj v Európskej menovej únii. Ja si myslím, že pak stability sa musí zmeniť, keď sa budeme držať iba tohto paktu práve v časoch re úpadku, ukazuje sa, že to dôjde k regionálnej nerovnováhe. Tie rozdiely sa ešte prehlbia. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Bastian Belder na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Situácia v Grécku a eurozóne je neľahká. Finančná pomoc e, pre Grécko musí pochádzať e, z Medzinárodného menového fondu. E, sám fond uviedol, že je schopný pomôcť Grécku. Európsky menový fond by bolo možné zriadiť, ale sú isté politické ťažkosti v tomto smere. To však neznamená, že by sme nemohli vytvoriť nejaký orgán, ktorý by bol podobný Medzinárodného menového fondu. Isté, že musíme postupovať humánne. Ehm, pakt stability a rastu sa musí implementovať ehm, serióznejšie tak, aby boli všetci nútení držať sa pravidiel. Eurostat e, tiež potrebuje pomoc a musí veľmi presne vyšetriť rozpočtové údaje z členských štátov. Ďakujem pekne. A teraz e, je pán Segedy na rade. Ďakujem, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, správa e, vykazuje veľké nedostatky, pretože zodpovední sa tu nemenujú. V Európe e, v časoch hospodárskej krízy sa nám nepodarí jej z nej dostať, keď neuvedieme, kto je za ňu vinný. Hospodárska kríza nebola spôsobená zamestnancami, ale práve bankami, nadnárodnými úverovými inštitúciami, ktoré až do úplného konca e, zneužívali všetky možnosti, e, ktoré mali k dispozícii v Maďarsku. Keď nadnárodná firma sa chce usadiť, tak e, je niekoľko metód od mesta, dostane veľmi ľahko pozemok, dostane mnoho ústupkov v rôznych oblastiach a ľudia, zamestnanci nesmú zakladať ani odbory. To všetko vedie k tomu, že v Európe došlo ku kríze zamestnancov. Riešenie hospodárskej krízy hľadáme a pritom chceme, aby banky a svetové e, firmy nám pritom pomohli. Ďakujem pekne, pán Segedy. Ďalším rečníkom je e, Garcia Margajo. Úgy látom, Következő hozzászóló Zdá sa, že e, tu nie je. Tak teraz Sanchez presedo na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Táto kríza je najhoršia za niekoľko desaťročí a je najvýznamnejšia od e, kedy bol vytvorený výbor. E, úverová kríza prebehla, zlyhala inštitúcia Lehman Brothers a teraz máme tretiu etapu HDP sa znížilo o 4 v roku 2009 a tisíce pracujúcich prišli o prácu a prený deficit e, predstavuje vysoký percentuálny podiel HDP v mnohých krajinách. Teda je potrebné využívať nekonvečné opatrenia na to, aby sme sa dostali na bežnú úroveň v menovej oblasti. Pozeráme sa teraz na mierny hospodársky hospodárskú obnovu, e, musíme však zabezpečiť hodné udeľovanie úverov a nesmieme diskriminovať e, e, nikoho v týchto vynimočných opatreniach, pretože to by viedlo iba k zhoršeniu krízy. Musíme sa teraz pozrieť na vývoj cien a zadefinovať hlavné príjmy. Musíme sa pozrieť na úroveň zadlženia, tak aby sme dokázali zachovať úroveň príjmov v hospodárstve. Na to, aby sme zotavili verejné financie, tu musíme spolupracovať a to čo najinteligentnejšie, tak aby sme podporovali investície, aby nám umožnili oživiť naše hospodárstvo a to prostredníctvom pracovných miest. Ja si myslím, že sa nám to môže podariť. Musíme však zaujať úplne nový prístup, musíme dosiahnuť eh, o mnoho lepšie vyváženie. Podľa mňa v Európe máme najlepšie možnosti aby sa nám to podarilo, ale musíme spolupracovať e, aj s svetovými partnermi. Iba tak sa nám podarí posilniť našu vnútornú koordináciu, dosiahnuť vyrovnanú úroveň platieb a keď sa pozrieme napríklad na Grécko, e, situácia je jasná. Musíme však zaujať konkrétne a jasné opatrenia na riešenie. Je potrebné solidarita a spolupráca. Toto sú dve strany našej meny. Nie je to však iba mena, je to naše spoločné poslanie, náš spoločný osud. A to nás spája. Možno Grécko je kolískou našej európskej civilizácie a preto je možno vhodné používať takéto formulácie. Ďakujem pekne. Teraz pán Gallagher. Ďakujem pekne. V časoch krízy sme zaznamenali negatívny vplyv na členské štáty v celej EÚ. Nezamestnanosť celej EÚ sa nezadržiteľne zvyšuje a žiaľ, mladí ľudia tým trpia najviac. Verejné financie mnohých členských štátov boli narušené v dôsledku tejto krízy. Tak, aby sme to mohli vyriešiť, Írska vláda prijala veľmi rozhodné opatrenia v roku 2008 a 2009. Teraz sa blížime k 14 HDP. Kroky vlády stabilizovali deficit na úrovni 11,6 HDP eh, v roku, za rok 2010. Kroky, ktoré podnikli, podnikla vláda, si získali uznanie aj na medzinárodných trhoch eh, od posledného rozpočta v decembri minulého roka miera požičiek v Írsku sa stabilizovala. Tento týždeň na stretnutí s výborom ECON prezident ECB uznal a pochválil kroky írskej vlády. Mnohými spôsobmi Írsko predstihuje ostatné krajiny vo svojej daňovej politike na rozdiel od Spojených štátov a Veľkej Británie, ktoré majú deficity viac ako 10 Írsko sa zameriava e, na zlepšenie svojej situácie. Na záver by som rád povedal, pán predsedajúci, že Írsko ešte stále je vhodným miestom na investície a na podnikanie, pretože írske hospodárstvo funguje zdravo a budeme sa toho držať aj naďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz na jednu minútu pán Žiobro. Panie przewodniczący, szerzący się kryzys w strefie... Ďakujem pekne Kríza v eurozóne ukazuje, aké nebezpečenstvá možno sú pred európskym projektom, ktoré nestojí e, na zdravej analýze, ale je ovplyvnená ideologickými názormi, najmä čo sa týka integrácie, pretože táto pokrýva e, rôzne podmienky rôznych krajín. To núka otázku, či niektoré krajiny mali vstúpiť do eurozóny v čase, keď vstúpili europrojekt kedysi sa stal nielen hospodárskym, ale politickým projektom, ktorý bol naplánovaný na urýchlenie európskej integrácie. A toto zrýchlenie teraz musí zaplatiť európsky daňovník a možno v budúcnosti ešte viac. Mali by sme sa z tohto ponaučiť pre budúcnosť, pretože euro súvisí s prílišnou zadlženosťou a nedostatkom verejnej disciplíny. Členské štáty nesú zodpovednosť za svoje financie a je potrebné vyriešiť tieto problémy na úrovni každej jednej krajiny. Ďakujem pekne. Teraz eh, pán pani Beržia. Eh, Ďakujem eh, za slovo. Bola som veľmi eh, zaskočená týmito správami a táto diskusia ma ešte viac zarazila. Okrem niekoľkých výnimiek všetci hovoria o určitých eh, obmedzeniach v rozpočtových aktivitách. Veď hovoríme o správe a riadení v ekonomike, ale nechceme mať politickú Európu, ktorá koná na základe ekonomických rozhodnutí. Predsa aj sú tu sociálne faktory, treba potierať špekulácie na trhu. Tá grécka kríza e, je obrovský problém. Nemecko hľada, žiada väčšiu ostražitosť a e, USA vydáva e, pokladničné poukážky, aby posilnilo e, ekonomiku. Jednoducho zdá sa, že sú to štátni zamestnanci, penzisti, ľudia v produktívnom veku, tí platia za problémy štátov, ktoré sú v ekonomických problémoch. Potrebujeme sociálnu Európu. Ďakujem. Ďakujeme pekne.

Ďakujem pekne teraz pani Ďury, ďakujem pekne a pán predsedajúci kolegyne, kolegové. Európska centrálna banka za rok 2008 eh, mala neľahkú úlohu, boli tam obrovské výzvy, ktorými sa musela vysporiadať. V tomto roku 15. septembra sa spustila eh, kríza aj v Európe a došlo k rozsiahlej finančnej kríze a v dôsledku nedôvery sa zamrazili transakcie a už žiadne ďalšie sa nevykonávali. Európska centrálna banka zareagovala veľmi rýchlo na túto krízu, ale nesmieme zabúdať na to, že došlo žiaľ k istému problému v tejto analýze, a to v prípade krajín, ktoré nie sú členmi eurozóny alebo euroskupiny, pretože tie boli diskriminované. Európska centrálna banka na rozdiel od ducha Lisabonskej zmluvy úlohu vnímala, pretože sprístupnenie likvidných prostriedkov nebolo spojené so zárukami pre e, krajiny, ktoré nie sú členmi eurozóny. Švédske a Švédska Dánska národná banka získali tieto prostriedky bez záruky. V prípade Maďarska a Polska tieto banky museli predložiť záruky. Ja si myslím, že tento krok Európskej centrálnej banky prispel k tomu, že trhy sa stali nestabilnejšími a príslušné krajiny zaznamenali ešte zhoršenie situácie. Teraz pracujeme na Európskom výbore pre systémové rizika a túto rovnováhu je potrebné znovu nastoliť nesmieme pripustiť žiadnu diskrimináciu a toto by som teraz rozšírila aj na tému výboru pre systémové riziko. Teraz práve pracujeme na príprave tejto rady a náš výbor má v tomto smere dôležitú úlohu, pretože predseda eh, tohto gremia bude zastúpený aj z Európskej centrálnej banky. krajiny Európskej menovej únie musia mať rovnaké e, pravidlá a možnosti ako ostatné krajiny, e, ktoré nie sú členmi eurozóny, pretože inak bude dochádzať diskriminácii a keď bude dochádzať diskriminácii v časoch krízy, tak to bude ešte horšie. Nesmieme pripustiť, aby duch Lisabonskej zmluvy zlyhal. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán kutáš na dve minúty. Ďakujem, domnule Nu este surprinzător faptul că nucleul Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Podstata správy o činnosti Európskej centrálnej banky sú vynimočné opatrenia, ktoré bolo potrebné nastoliť v dôsledku krízy. Myslím si, že by bolo správne a bolo správne, že likvidita bola posunutá na úroveň centrálnych bank. Pripomeňme si, že členovia únie, nielen eurozóny, boli veľmi výrazne zasiahnutí touto krízou. A kroky centrálnej banky pomohli e, týmto krajinám, tak ako to bolo potrebné. Rozpočtový deficit, e, verejný dlh, nezamestnanosť v radoch mladých ľudí e, vo veku do 25 rokov. Toto všetko sú fenomény, s ktorými bojujú v podstate všetky krajiny EÚ. A kríza priniesla tiež krízu identity. Ľudia strácajú identitu a e, nie sú schopní doslova ani prežiť. Myslím si, že v procese implementácie paktu stability a rastu e, by sme nemali až tak veľmi zasahovať. Vzhľadom na situáciu v všetkých členských štátoch je potrebné dosiahnuť dlhodobejšiu udržateľnosť verejných financií a neorientovať sa len na krátkodobé dlhy verejných financií. Mohli by sme sa snažiť zabrániť budúcim krízam tým, že budeme podporovať multilaterálnu spoluprácu, ďalej budeme mať systémy skorého varovania. To všetko je pozitívne, ale podľa mňa je dôležité aj vytvoriť Európsku radu pre systémové riziko. Pretože takáto rada by nám umožnila získať skoré varovania pred systémovým rizikom a problémom verejných financií. Musíme si objasniť mechanizmy vzájomnej podpory a to veľmi rýchlo v Európskej únii a musíme dosiahnuť dohodu medzi členskými štátmi eh, v oblasti spoločného hospodárskeho riadenia. Ešte jedna vec, na ktorú musíme pamätať, a síce väčšia daňová zodpovednosť a väčšia miera dohľadu na to, aby sme zachovali rozpočtovú rovnováhu. Ďakujem pekne, pán Zile. Ďakujem. Eh, komisár pre financie Almunia, teda bývalý eh, komisár eh, konštatoval, že eh, pokiaľ sa veci budú dobre vyvíjať eh, na Islande, tak môže Island pristúpiť a stať sa členom EÚ v roku 2011. Odtedy sa veľa vecí zmenilo, ale fakt je ten, že Island je jedinou krajinou, ktorá splňa maastrichtské kritéria. Treba si uvedomiť, že eurozóna je v takej polohe, že e, nedo, nemôže si dovoliť prijať ďalšiu, ďalší štát, ktorý je ekonomicky nespolahlivý. No a aký e, e, signál týmto vysielame smerom napríklad na Lotisko? Máme program e, z MMF. My sa snažíme o to, aby sme zaviedli euro. Máme znižujúce sa HDP a zvyšujúcu sa mieru nezamestnanosti. A skutočne ide nám o to, aby sme splatili záväzky, ktoré máme voči zahraničným bankám, ktoré sú vyčíslené v eurách. Ďakujem teraz pán David Kasa. Ďakujem za slovo. Áno, rok 2008 bol nesmierne významným e, e, rokom pre Európu aj pre globálnu ekonomiku. Bol to rok naplnený vysokou mierou nestability a neistoty a zdá sa, že kríza sa len prehlbovala. Veľká miera neistoty sa vzťahovala aj na odhady e, času potrebného na oživenie európskeho hospodárstva. Bolo na nás, aby sme stimulovali takéto oživenie. Nebol to jednoduchý rok pre ECB, ktoré sa muselo postaviť, e, ktorá sa musela postaviť mnohým výzvam. Počas 2008 ECB e, zaangažovalo ďalšie banky, aby koordinovali opatrenia, aby bola zabezpečená krátkodobá likvidita bankov bankových systémoch. Tento e, e, postoj ECB sa e, osvedčil a bol veľmi úspešný. Podporím kolego v jeho záveroch, kde sa vyjadruje k výsledkom ECB. Súhlasím s tým, že rok 2008 bol zásadný a tí na zodpovedných miestach sa výborne zhostili svojich úloh škoda je len to, že pokrykávala snaha znížiť úrokovú mieru od úrovne centrálnej banky až na samotných spotrebiteľov. Skutočne chcem pochváliť vynikajúcu prácu, ktorú odviedol môj macký kolega pán Skikluna. Ďakujem pekne. Teraz pani Perlán Špereš. Ďakujem za slovo. Žiaľ, e, e, tu nemáme pána e, Junkera pre iné pre iné dôvody zanepráznenie sa nemohol zúčastniť tohto stretnutia. Teraz táto diskusia sa týka veľmi dôležitého momentu v živote Európy. O tom pojednáva správa pána Šiklundu. Čo sa týka nástupcu pána Trišeho, tak skutočne to si e, vyžiada e, konštruktívny dialog. Čo sa týka správy pána Gigolda, e, Ide o oblasť, ktorá spada do kompetencie pána Rena a nie tak centrálnej banky. E, riziku, ktorému je vystavená eurozóna, je riziko, ktoré nahlodáva na sociálny model. Je to e, e, riziko, ktorému sa venoval váš predchodca, pán Almunia. Určite, že euro malo svoje momenty slávy v minulosti starosti. A, ale teraz sa nachádzame v inej situácii. Tí, ktorí koncipovali zmluvy o EÚ a Pact Stability, e, nemysleli e, aj na takéto okolnosti. E, ak chceme správne pochopiť pak stability, tak e, treba e, predovšetkým prihľadať na stav verejných financií, ale do toho vstupujú aj národné kompetencie. Členské štáty veľmi neradi uvalujú sankcie same na seba. A ak hovoríme o spolupráci, tak je to spolupráca veľmi chabá. A to je skutočne ten zázračný liek, ktorý potrebujeme a ktorý vy musíte presadiť. Zdá sa, že tá fiskálna stránka e, riadenia pokrývkáva a stratégia Európa 2020 vôbec nehovorí o tejto oblasti a zasluhuje si táto oblasť, aby sme sa nad tým zamysleli, aby sme e, vlastne to riešili. Arvoisa puhemies. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, v úvode finančnej krízy sa krajiny zadlžili veľmi rýchlo, aj keď v mnohých krajinách e, e, sa rozšírili plány oživenia. Po vyriešení hospodárskej krízy je potrebné venovať pozornosť dlhodobému vyrovnaniu verejných financií. Vo verejnom sektore zaznamenali sme dohodu o trvalom a udržateľnom raste, ale teraz máme mnohé deficity verejných financií, ktoré nie sú riešené. V Grécku došlo k nesprávnym informáciám v štatistickej oblasti, ale tiež tam boli problémy v hospodárskej politike. E, súvisí to aj s problémom v oblasti zamestnanosti a so starnúcim obyvateľstvom. To sú neľahké úlohy pre politikov zvýšenie príjmov z daní, e, zrýchly hospodársky rast. E, toto by boli naše ciele, ale musíme sa sústredovať aj na udržateľnosť hospodárskeho jastu. E, deficit, to nám hovorí o tom, ako by sme mohli znížiť daňový deficit tak, aby sme sa dostali na udržateľnú úroveň rastu. V takejto situácii je potrebné ešte poznamenať, že už nahromadený dlh sa bude ešte prehlbovať eh, nesprávnymi opatreniami, eh, napríklad aj starnúcim obyvateľstvom a to bude viesť k vážnym problémom v oblasti dôchodkového zabezpečenia. Je potrebné, aby sa zvýšili príjmy verejného sektora a aby sa eh, zvýšila efektívnosť verejných služieb a taktiež systémy, ako napríklad dôchodkový systém, aby boli udržateľné z dlhodobého hľadiska je potrebné zvýšiť pôrodnosť, je potrebné zvýšiť úroveň e, zdravotnej starostlivosti, ktorá by mohla tiež možno vyriešiť niektoré problémy. E, zvýšená koordinácia verejných financií. E, toto sú oblasti, ktoré by sa mala zaoberať komisár Rehn. Mal by sa snažiť splniť naše ciele, ale podľa mňa táto hospodárska kríza E, sa nesmie využiť e, na zadné dvere na to, aby členské štáty a ich hospodárstva sme držali ako keby v zajatí. Musíme e, veľmi pozorne sledovať vývoj verejných financií v členských štátoch. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Ludvíkson na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel zamerať na tri body v tej správe, o ktorej diskutujeme. Poprvé, Ide tu o diskusiu o verejných financiách a týka sa to iba úspor. Podľa mňa je dôležité sa zamerať na to, ako zabezpečiť rast a bojovať proti nezamestnanosti. V mnohých členských štátoch je nevyhnutné krátiť verejné výdavky, ale zároveň je dôležité, aby sa zvýšili príjmy prostredníctvom hospodárskeho rastu a prostredníctvom toho, že viac ľudí bude pracovať a platiť dane. Potom sa mi páči, že správe pána Skiklunu sa požaduje vyššia transparentnosť v oblasti financií. Podľa mňa v tejto oblasti je pred nami ešte veľa práce. Transparentnosť, transparentnosť je určitá možnosť, ako bojovať e, proti mm, tomu, aby finančné trhy zlyhali. Dôležité, aby sme boli efektívni, aby verejné inštitúcie mali dôveru verejnosti. Toto je veľmi zásadné. Európska centrálna banka mala byť lídrom tejto oblasti, mala by príkladom, mala by zvyšovať transparentnosť pri svojej práci. Taký dobrý prvý krok by bolo, keby sa zverejňovali zápisnice zo zasadania Rady guvernérov ECB. My potrebujeme mať transparentnosť a to musí byť základný princíp pri e, formovaní Európskej e, rady pre systémové riziká. Odporúčania tohoto orgánu veľmi dôležité a boli by základom e, neskoršej legislatívy. Potom pán Giegold vo svojej správe zdôraznil, aké dôležité, aby v, čase krízy sme sa zamerali aj na ochranu životného prostredia, ochranu klímy. Lebo počas e, finančnej krízy nesmieme znižovať našu orientáciu na životné prostredie. Toto je podľa mňa dobrá možnosť, ako podporiť hospodárskú obnovu, zamerať sa na Eh, ekologický transport, na nové technológie. Toto by boli veci, ktoré mohli vytvoriť eh, rast, ktorý je udržateľný. Ďakujem pekne. A teraz Frank, Frank Engel na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je určite najzložitejšia kríza, ktorú zažila Európa od zavedenia eura. Ale musíme si uvedomiť, že ak by sme to nemali euro, mali by sme tu znehodnocovanie mien. A skutočne stabilita bola podstatne horšia. Vďaka euru je to tak, že nemáme tu konkurenciu medzi jednotlivými menami. Ako dlho ale toto ešte bude platiť? Dnes chceme mať lepšiu mieru riadenia pri e- spoločnej mene, ale dôležité je si uvedomiť to, že je dôležité konať aj na národnej úrovni. Na to nesmieme zabúdať. Iba solidarita pomôže proti útoku špekulantom, ktorí útočia teraz na Grécko a ktorí sa môžu zamerať aj na iné štáty eurozóny. Solidarita znamená zároveň určitú solidnosť. Toto je veľmi dôležité. To, čo sa spomínalo v posledných týždňoch, nepoškodilo iba Grécko, ale zároveň ohrozilo aj dôveru voči euru. To znamená, že ak sa nepodporí ohrozená krajina, takýmto spôsobom sa ohrozí celková stabilita eurozóny. To znamená, že skutočne nastal čas, aby sme mali k dispozícii také nástroje, ktoré podporia euro, aby sme tu mali koordinovaný trh s dlhopismi a musíme zároveň mať aj e, reprezentáciu eurozóny navonok na všetkých úrovniach a tuto sú dôležité aj medzinárodné finančné inštitúcie. Predseda euroskupiny by mohol e, byť súčasťou G20 vidíme, že sú tu štáty, ktoré chcú pristúpiť k eurozóne, to je dôležité a musíme samozrejme dbať, aby sa naplnili príslušné kritéria. Rozširovanie eurozóny musí byť prepojené s ďalšími nástrojmi, ktoré vytvoria skutočnú hospodárskú vládu, kde sa budú koordinovať verejné financie, ako aj ďalšie oblasti boli. Ďakujem pekne a teraz pán Siekersky na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Kríza je chorobou, ktorá nevedie iba k tomu, že človek vyzdravie, ale mal by sa posilniť, respektíve jeho imunita by sa mala posilniť. Zároveň vieme, že môžu tu nastať určité komplikácie a trvalé poškodenia. Skúsme sa nad tým zamyslieť, ako vznikla táto kríza, táto choroba. Väčšinou je to tak, že ak v organizme zanedbáte viaceré veci, tak vypukne choroba a potom ten záverečný úder príde zvonka. No pozrieme sa teraz do Európy. Mali sme tu problém s trhmi, boli tu špekulácie a trh nedokázal sám zvládať tieto veci. Bez monitoringu, bez dohľadu tak to nie je možné. Predovšetkým sa musíme pripraviť na to, ako riešiť zložité situácie na trhoch. Teraz to bolo tak, že členské štáty, národné organizácie boli zodpovedné za finančný dohľad a my ešte nemáme žiaden medzinárodný orgán dohľadu, ale máme medzinárodné finančné trhy. V našom prípade je to tak, že vlastne nemáme žiadne európske orgány dohľadu, ktoré by sledovali naše trhy. Únia sa riadi podľa určitých hodnôt. Kríza začala v roku 2008 vtedy, sa, vtedy tam bol kolaps trhov. Už v roku 2007 sme tu mali ale kolaps trhov s e, potravinami, mali sme problémy na energetickom trhu a táto situácia v Európskej únii, v eurozóne súvisí s tým, že sú tu pravidlá rastu a stability, ktoré sa nedržiavali. Žiaľ, varovania komisie neboli dostatočne silné a niektorým štátom sa povolovalo viac ako druhým. To znamená, že jednoducho nepočúvala sa komisia. Niektoré štáty konali ako malé deti. Jednoducho snažili sa nejakým spôsobom e, skrývať a retušovať tie chyby, ktoré spravili. Ale je to chyba, ktorú si musíme uvedomiť, musíme sa ospraviť našim občanom, musíme požiadať o spoluprácu, aby sme našli spoločnú cestu von z krízy. Musíme postupovať tak, aby sa nezaťažovali tým nákladmi iba tí najslabší. Toto je veľmi dôležité. Potrebujeme solidaritu, ale zároveň platiť musia tí, ktorí tú krízu spôsobili. A to zotavenie, vylečenie pri zvonka organizmu si musí pomôcť sám. A teraz má slovo pán Otmar Karas. Pán predseda, dámy a páni, pán predseda Triše, chcel by som sa vám srdečne poďakovať nielen za posledné roky, ale, ale aj za to, čo ste spravili v posledných týždňoch. Pôsobili ste nezávisle, kompetentne, konzekventne vy a vaše kolokvium bolo, zostalo pokojné v čase krízy. Pán komisár Rein, tie výpovede posledných dňoch boli veľmi pozbudzujúce. Mali sme spraviť všetko preto, aby tá cesta, ktorú ste zvolili, aby sme nej pokračovali. Euro je určitým, určitou stabilizačnou kotvou aj v dobe krízy a musíme tu skoncovať s určitou legendou a síce, že euro a pakt rastu a stability spôsobil problémy v Grécku alebo v iných štátoch. Predseda vlády Grécka minulý týždeň našej inštitúcii jasne povedal, euro to nezavinilo, ale je to časť riešenia. Bez eura by neboli žiadne reformy. Bez eura e, by sa nebolo možné dosiahnuť tie ciele. To znamená, že nezoslabujme sami seba, a euro nás práve chráni, nezoslabuje. Chcel by som ešte okrem toho povedať, že Grécko neprosí o peniaze, ako sa to častokrát prezentuje, keď si prečítate noviny. Bolo by dobré, keby niektorí členovia rady sa neriadili vnútropolitickým populizmom, ale keby spoločne s nami sa snažili hľadať európske riešenia. Oni neprosia, neprosíkajú, o peniaze a nemôžu dostať žiadnu podporu. Nie, oni chcú dostať podporu pri implementácii svojho reformného plánu a plánu úspor. A tu predseda ECB Triše v rámci trojstupňového plánu jasne povedal, čo kedy je možné. Nikto nevravel, že nič nie je možné a už sa dostávam na záver. Máme tu teda menovú únión, ale nemáme tu hospodárskú úniu. A na to, aby sme mali hospodárskú úniu, potrebujeme politickú vôľu štátov a žiadne rady. Takže sem patrí koordinácia rozpočtovej politiky, harmonizácia v oblasti daní a koordinácia v vzdelávacej politike a v oblasti sociálnych politik. Členské štáty musia v tejto oblasti konať, očakáme záväzky, musíme v tom pokračovať aj v záujme eura. Ďakujem pekne pán Karas. Ďalší rečník je pani Danuta Jazloviecka. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, posledný rok bol veľmi zložitý pre eurozónu. Slovensko pristúpilo k eurozóne na začiatku roku a potom na konci roku sme mali veľké problémy v Grécku. Medzičasom vo svete prepukla najväčšia hospodárska kríza, ako sme kedy zažili. Vyplýva tu otázka, ako budeme riešiť tieto nové výzvy, akým smerom má ísť globálne hospodárstvo, aké politiky malo realizova- by mala realizovať Európska únia. Myslím si, že uznesenie dobre na to reaguje. Chcel by som sa zamerať na pár aspektov. hospodárska kríza, problémy v Grécku a diskusia o tom, či sme mali pomôcť Grécku alebo nie toto poukazuje na to, že tieto témy sú v Európe ešte stále aktuálne. Predseda komisie Barózo minulý týždeň sa vyjadril, že by sa mal vytvoriť podporný mechanizmus pre štáty eurozóny, ktoré majú, alebo štáty Európskej únie, ktoré majú hospodárske problémy. Ako by sa spravoval tento nástroj, o tom by rozhodovali štáty eurozóny. A Chcela by som ešte nadviazať na stanovisko komisára Levandovského a polského ministra financií. Oni sa obidvaja vyjadrili v tom zmysle, aby všetky členské štáty, aj tie, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, pracovali na tom, aby sa eurozóna posilnila a aby sa našli podporné mechanizmy pre európske hospodárstvo. My chceme už dnes prevziať zodpovednosť za budúce formovanie euroskupiny, preto je dôležité, aby sme nevylúčili z tejto dôležité diskusie aj nové členské štáty. Európa dvoch rýchlosti nie je dobrá, lebo nemôže nastať situácia, aby sme tu mali štáty, ktoré boli niekde mimo. Musíme tieto štáty spájať. Okrem toho musíme podporiť tie časti uznesenia, ktoré vyzývajú všetky príslušné orgány na to, aby sa rozšírila eurozóna. Rozšírenie samozrejme v mysle splnenia z príslušných kritérií. Pánovi Trišetovi by som sa chcela poďakovať za prácu v tomto tak zložitom roku. Ďakujem pekne. A kolegyne, kolegovia, teraz prídu spontánni rečníci. Prihlásili si viacerí kolegovia. Najprv pán Olejoš Mesaroš. Köszönöm, elnök úr. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem pekne, pán komisár, aj pán prezident Európskej centrálnej banky a ďakujem tiež spravodajcom za to, že ste odvedli kvalitnú prácu a že túto správu ste vypracovali veľmi pozorne. Je problematické, že miera nezamestnaných eh, sa neustále zvyšuje. Eh, Slovensko v tomto nie je žiadnou výnimkou. 13 eh, takáto je teraz u nás nezamestnanosť. Slovensko 1. januára 2009 sa stalo členom euroskupiny a to malo pozitívny vplyv na hospodárstvo, na spoločnosť, aj na politiku tejto krajiny. Väčšina ľudí na Slovensku vníma pozitívne menu euro. To je veľmi dôležité ešte o to viac, e, aby euro sa držalo stability, doterajšej stability a parlament musí e, byť pomocnej komisii a centrálnej banke, tak aby sme nezažili porážku. Na to potrebujeme, aby hospodárska menová únia sa dostala na vyššiu úroveň. Je to však strategická otázka. Tu by sme potrebovali angažovanosť predovšetkým rady. Ďakujem. Ďakujem. Pán Balčitis, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vzhľadom na neľahkú hospodárskú situáciu nemôžeme očakávať rýchlu hospodárskú obnovu. Finančná kríza priniesla celý rád podporných programov vo finančnej oblasti, ktoré neboli zharmonizované navzájom a Peniaze zo záchranných plánov sa využívali na vnútroštátne a vnútorné potreby niektorých bank. Teraz musíme čeliť dôsledkom týchto krokov. Malé a stredné podniky e, bankrotujú, pretože majú nedostatok e, úverov. Isté, že Európska centrálna banka a jej poskytovanie likvidity, to je dôležité, ale keď očakávame rovnaké pravidlá pre všetkých, musíme si uvedomiť, že iba tak sa nám podarí dosiahnuť eh, rýchla obnova. Ja si myslím, že Európska centrálna banka mala zabezpečiť likviditu aj mimo eurozóny. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz na jednu minútu pán Durons. Ďakujem, pán predsedajúci. Spravodajca, pán Cikluna, uviedol, že Európska centrálna banka sa snažila rozšíriť likviditu, ale že likvidita nebola presúvaná od bank k ich klientom. Ehm, to platí aj mimo eurozóny a v eurozóne. Moja strana je rada, že Veľká Británia je mimo eurozóny, pretože mena musí zohľadňovať podmienky vlastného hospodárstva krajiny a nie priemeru po 27 rôznych štátov. Avšak zachovanie našej meny je iba súčasťou riešenia. Hlavným problémom je, ehm, že Súkromné firmy roz, rozhodujú o rozdeľovaní peňazí a to platí aj mimo eurozóny a v eurozóne. Fungovanie vytvárania úverov a vytvárania peňazí, to sa musí stiahnuť z rúk súkromných firiem, pretože navýšenie míňania to je potrebné na zabezpečenie rastu alebo na financovanie európskych infraštruktúrnych projektov. A to, toho sa musí ujať vláda, aby to nepodliehalo špekulácii eh, na úrovni bank. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz eh, Petri Luchan na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. V čase krízy vidíme, že je tu určitá fluktuácia, sa týka výmenných kurzov. Keby sme mali spoločnú menu, bolo by to iné, ale samozrejme tie, tá volatilita, ktorá tu je, má iné, iné dôvody. Máme tu národné inštitúcie, máme tu likviditu v národných bankách a tie výmenné kurzy, všetky tieto fakty viedli, viedli k tomu, že záujem napríklad o euro je iný ako, ako iné meny. Máme tu ekonomiky, ktoré sú veľmi rozdielne, niektoré vedia e, prijať a stráviť aj veľké finančné objemy. Podľa mňa musíme spraviť všetko preto, aby sa eurozóna ďalej rozširovala. To znamená, aby sme mohli byť lepšie chránení pred efektami, ktoré priniesla kríza. Ďakujem pekne. A teraz pani Karlenbach. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, pán Triše. Ďakujeme srdečne za každú časť správy, kde sa skonštatuje alebo kde sa varuje e, príliš obmedzovať mzdy a znižovať deficity, keďže e, sa znižuje miera hospodárskeho rastu. Myslím si, že toto by viedlo nielen znižovaniu hospodárskeho rastu a obmedzovaniu hospodárskej súťaže a konkurenceschopnosti Európy, ale znižovalo by to aj šance Európanov a Európanok podielať sa na spoločenskom živote so, podľa mňa je teraz nevyhnutné, aby sme naše rozpočty príslušne prispôsobili pravidlám a je tiež dôležité, aby hospodársky a sociálne e, boli prispôsobené, pretože keď e, máme Európu, kde sa neinvestuje do vzdelávania v Európe, kde sa neinvestuje do zdravotníctva, do výskumu, tak e, nebudeme mať ani Európu, ktorá bude konkurenceschopná a stabilná. A to nesmú byť skupiny, ktoré nenesú vinu na e, kríze, ktoré teraz musia doplatiť na krízu. Keď budeme investovať do ľudí, tak e, zabezpečíme budúcnosť pre Európu. Preto chcem požiadať, aby sme zohľadnili predovšetkým sociálny aspekt. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Bolco, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Ja som sa nehlásil o slovo Pán Segedy sa hlásilo slovo, ktoré už dostal slovo, ale napriek tomu ďakujeme. To znamená, že ešte posledný rečník v tomto kole je pani Angelika Vetman. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Súčasná hospodárska a finančná kríza, e, štrukturálna kríza núti k uzrateľnej kontrole našich rozpočtov. Globalizácia núti priestor eura prevziať zodpovednú politiku. To však v žiadnom prípade sa nesmie prenášať ako záťaž na občanov. Ráda by som eh, teraz eh, vám pripomenula, že musíme postupovať opatrne. Ďakujem pekne. Tým pádom eh, sme uzavreli kolo Catch the Eye. A teraz dáme slovo pánovi Trišetovi. Nech sa páči. Merci beaucoup, monsieur le président, de Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Rád by som uviedol, že predstupujem pred parlament dnes a chodím sem už za pol roka. Vypočul som si tak veľa prejavov, toľko rôznych analýz, toľko rôznych návrhov a je to skutočné bohatstvo. A to ma skutočne dojíma a tiež tá rôznorodosť názorov, ktoré sme si vypočuli. Ak dovolíte, teda pokúsil by som sa teraz e, zopakovať svoje hlavné posolstvo po tom, čo som si vypočul vaše názory. Všetko stojí za to, aby sme si to vypočuli, všetko je relevantné a Centrálna banka sa bude snažiť dohľadňovať tieto názory. Ide tu predovšetkým o vyriešenie víziev a ďakujeme za chvály Centrálnej banky, že zareagovala promptne a rýchlo v nejakých okolnostiach. Rád by som uviedol, že si myslím, že spoločne s kolegami sa budeme snažiť robiť všetko, čo je v našich silách eh, vo výnimočných okolnostiach. Boli to okolnosti, ktoré boli najhoršie od druhej svetovej vojny. A celkom iste by boli najhoršie od prvej svetovej vojny, ak by sme nezareagovali dostatočne rýchlo. Avšak výzvy musíme riešiť spoločne. Mnohí z vás ste spomenuli, že tie výzvy um, museli im čeliť aj ostatné centrálne banky v Európe, ale aj vo zvyšku sveta. Teda všetci musíme byť schopní niesť obrovskú zodpovednosť. Ja súhlasím s tými, ktorí uviedli, že nedá sa tvrdiť, že ťažké časy sú už za nami ani zďaleka. Ešte sa nevraciame späť na starú kolaj, musíme byť obozretní. E, tiež som si vypočul vaše názory o raste a o zamestnanosti. E, s tým plne súhlasím. Musím povedať, že tým, že budeme rozširovať stabilitu, že budeme konzekventní z dlhodobého a stredného hľadiska, zabezpečíme, že budeme prispievať k udržateľnému rastu a udržateľnému vytváraniu pracovných miest. Ale viete, že naše posolstvo sa týka predovšetkým štruktúrálnych reforiem, pretože tam spočíva obrovský potenciál Európy a kapacity vytvárania pracovných miest. Toto je eh, mimoriadne dôležité. Ďalšie posolstvo, a s tým súhlasíme, Nechcem teraz odpovedať v mene komisie, ale môžem povedať, že riadenie Európy e, všetkých členských štátov, ale aj 16 členov e, štátov eurozóny, toto je mimoriadne dôležité a my sme ochotní prevziať obrovskú zodpovednosť za krajiny, či už sú členmi Európskej únie alebo eurozóny, aby prevzali oni svoju vlastnú zodpovednosť, aby uskutočňovali dohľad nad svojim fungovaním, pretože toto potrebujeme. Potrebujeme úplnú implementáciu paktu stability a rastu, potrebujeme dohľad nad daňovou politikou, pretože to je kľúčom fungovania Európskej únie a tiež dohľad nad štrukturálnymi reformami a implementácia týchto reforiem, ako aj dohľad nad vývojom konkurenceschopnosti v oblasti nákladov malých stredných podnikov, najmä v eurozóne. Toto je zásadné. Už nebudem viac hovoriť k téme Grécka a k otázkam, ktoré s tým súvisia. Už som mal možnosť zareagovať na mnoho otázok na výbore EKON v tomto parlamente. Rád by som iba uviedol, že Grécko eh, má príklad a tým je Írsko. Írsko je vzorom pre Grécko, pretože Írsko zaznamenalo obrovské problémy. Spomenul to jeden poslanec. A Írsko sa postavilo z oči voči svojim problémom a bolo schopné e, veľmi profesionálne a kompetentne zareagovať a toto uznali všetci. Teda na toto chcem ešte upozorniť. ešte raz opakujem, posudok Európskej centrálnej banky o nových opatreniach, e, ktoré prijala grécka vláda, je taký, že sú presvedčujúce a že ich podporujeme. Ešte slovíčko k dlhodobej situácii v rámci eurozóny. My sa budeme snažiť v najbližších 10 alebo 20 rokoch zabezpečiť cenovú stabilitu spoločne s definíciou, o ktorú sme sa snažili pri schvaľovaní a pri zavedení eura. Môžete nám veriť, my to dokážeme uskutočniť. Toto nie je teória, toto sú fakty a čísla, ktoré hovoria. Musím to zdôrazniť, každý jeden člen eurozóny veľmi dobre vie, že všeobecná miera inflácie v eurozóne je nižšia ako 2% alebo zhruba 2% v strednodobom a dlhodobom hľadisku E, teda o toto je potrebné snažiť sa aj na národnej úrovni. E, ďalej prospech e, členstva v eurozóne je taký a nie je potrebné, aby krajiny sa pozerali iba na národnú mieru inflácie, aby si mysleli, že to je odlišné od našich záruk. My sa držíme svojich cieľov, aj oni sa teda musia držať svojich cieľov. Iba tak sa nám podarí dosiahnuť stabilitu a udržateľnosť rastu v Európe ak dovolíte ešte za pár slov na záver k téme transparentnosti, ako som už spomenul, viackrát dvaja poslanci to spomenuli, my sme najtransparentnejší na svete v oblasti e, zverejňovania našich analýz e, a dôvodových správ. Sme najtransparentnejší v oblasti tlačových konferencií okamžite po zasadnutí Rady guvernérov a nerozhodujeme iba preto, e, že sa nám chce. Nezverejňujeme mená tých, ktorí hlasujú za alebo proti, pretože sa domnievame, že naše posolstvo je v tom, že nie sme iba súhrnom jednotlivcov, e, sme kolégiom Rada guvernérov, je samostatnou entitou a práve táto rada príjma hlavné rozhodnutia ešte stále nie sme e, na starej koľaje, Musíme reformovať finančné trhy um, a to dôkladne, tak aby sme sa opäť nedostali do krízy, tak ako to bolo pred dvoma rokmi. A ešte posledná vec k Polsku a Maďarsku. Jeden poslanec sa tiež spomenul Maďarsko a Polsko a uviedol, že nebolo s nimi zaobchádzané tak ako s ostatnými krajinami. Myslím si, že tu je nedostatok informovanosti a rád by som vyzval túto poslankyňu, aby oslovila národné banky týchto dvoch krajín. A celkom iste sa dozvie, že Európska centrálna banka má veľmi blízky vzťah a veľmi spolupracuje s týmito národnými bankami v prospech nás všetkých. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať prezidentovi Trišemu a teraz eh, komisár Ren. Úvodom chcem poďakovať eh, za veľmi vecnú, obsahovo bohatú diskusiu. Ja som jej eh, načúval veľmi starostlivo. Treba konštatovať, že tu bola vyjadrená veľmi silná podpora posilnenia dobrej správy a riadenia v eurooblasti a v EÚ ako takej. Dnešná diskusia bola veľmi cenná a bude skvelým východiskom pre rokovania na samite dnes popoludní. Určite sa čoskoro e, výbor Ekon opätovne dostane k otázku dobrej, dobrého správy a riadenia. Ja chcem túto otázku s vami konzultovať. Verím, že sa k tomu dostaneme bezprostredne po veľkonočných sviatkoch. E, e, ak hovoríme o posilnení dobrého riadenia a správy, tak opierame sa o dva faktory. Prvý faktor je robustnejší e, e, fiskálny e, dozor. A to znamená dohliadať nad dis- rozpočtovou disciplínou a so schopnosťou vysielať včasné varovné signály členským štátom. Druhý dôležitý faktor sa týka efektívnejšieho preventívneho dohľadu nad makroekonomickými eh, stavmi nerovnováhy ktoré sa týkajú členských štátov EÚ a únie ako takej. No a samozrejme ďalším faktorom bude aj vydávanie záväzných odporúčaní v tejto oblasti. Tým predídeme e, nahromaďovaniu sa e, nevyváženosti. Ja by som chcel poukázať na to, že je zrejme, že tá najnaliehavejšia tú najnaliehavejšiu podobu majú tie členské štáty, ktoré majú veľké deficity a ktoré skutočne e, e, sú veľmi slabé pri zvažovaní nákladovej stránky e, správy kasy. No a treba treba posilniť exportné schopnosti e, aj v prípade tých štátov, ktoré e, majú e, prebytok na bežnom účte. Nejde tu o to, že chceme potlačať olympijského leva, ale musíme eh, skutočne eh, podporiť eh, rozvoj domáceho, domác, tam, kde je potreba posilniť domácu spotrebu. Chceme posilniť aj olympijského leva, vedie súčasťou európskeho týmu veľa ctení e, poslanky, poslanci a poslankyne, to je vlastne podstata Európskej únie. A teraz u, e, poskytneme slovo spravodajcovi Skiklunovi na 3 minúty. Prosím, aby nebol prekročený čas. Poprosím o Ďakujem, e, e, pán predsedajúci. Ak dovolíte, chcel by som využiť túto príležitosť na to, aby som sa poďakoval ECB za spoluprácu a ochotu re, e, reagovať na moje dotazy. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom za týnový duch, ktorý preuchádzali pri koncipovaní tejto správy a e, vďaka tomu sme dosiahli e, dohodu. Súčasná recesia je obrovskou výzvou ale my vieme, že e, určité tlaky nie sú neznámou veličinou pre eurooblasť. A sme si vedomi toho, že sme si vedomi toho, že e, e, inovácia je nevyhnutná. Musíme sa pridržiavať rozumných ekonomických princípov a politik ktoré zohľadňujú e, princípy európskej súdržnosti. Niektorí rečníci sa vyjadrili v tom zmysle, že ECB e e, nemôže takto reagovať na riziko, veď je to zakotvené v článku 103 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Jedna vec je schválovať určité záchranné mechanizmy a druhou vecou je poskytovanie poskytovanie účinnej technickej pomoci. Niektoré veci možno, e, možno realizovať e, krátko, e, krátkodobo, druhé si vyžadujú dlhšiu dobu realizáciu. Ako Európania, všetci vzliadame k euru. A všetci chceme, aby bolo úspechom. No a môžeme prispieť k úspechu, takže všetci, parlament, komisia, rada a Európska centrálna banka by sme mali dať hlavy dokopy a nájsť úspešnú cestu vpred. Už a na záver musíme obnoviť dôveru verejnosti voči finančným inštitúciám a to cestou lepšej transparentnosti, zvládania rizik a náležitej regulácie. Potrebujeme zaistiť, že kríza tohto rozsahu sa nebude v budúcnosti opakovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. A ako ďalší, posledný rečník, a chcel by som vás požiadať o pozornosť a trpezlivosť. Pán Sven Giegold na dve minúty. Už po tejto rozprave by som rád povedal tri stručné veci. Poprvé, s ohľadom na rôznorodosť názorov v parlamente, sa dá povedať, že nemáme rovnakú, rovnaký názor na tie nerovnováhy. Takže sú tu jasné názorové rozdiely a myslím, že musíme byť opatrní. No a konkrétne by som vám to chcel povedať, eh, pán Triši a pán Ren, aby sme nezatvárali uh, jedno oko, pretože máme ten centrálny problém, že v princípe v zásade sa zhodneme na tom, že náklady musia rásť v súlade s inflačným cieľom plus produktivitou. No a niektoré krajiny, náklady v niektorých krajinách narastli až príliš a je dobre, že ste zakročili. Avšak na druhej strane sú niektoré krajiny, ktoré využívajú daňovú politiku, ako aj stanovovanie miest nad tento rámec. No a ak nezakročíte proti ním, no a vieme, že niektorí v Ekvine nesúhlasia s týmto prístupom, e, tak potom ohrozíme hospodársky základ eurozóny. Takže to je nebezpečné a preto e, vás vyzývam, aby ste nezatvárali e, predtým oči alebo jedno oko. No a keď sa pozrieme na Grécko a program Stability, tak by som veľmi rád zdôraznil v tejto súvislosti, že je tu jeden veľký problém. Rád by som povedal niečo z návštevy Grécka minulý týždeň. Väčšina Grékov má pocit, že za ostatných 10 alebo 20 rokov pár ľudí veľmi zbohatlo za podmienok, ktoré neboli spravodlivé. No a keď oceníte írske snahy, tak sa to nedá porovnávať s gréckou situáciou, pretože občania Grécka majú pocit, že musia trpieť kvôli veciam, ktoré nespôsobili. A preto vás vyzývam, pán Rehn, aby ste tiež vytvorili tlak na grécku vládu, aby sa vážne zaoberala nelegálnym bohatstvom, ktoré bolo zhromaždené v ostatných rokoch. Inak program nebude prijatý a zlyhá tiež ku z ekonomických dôvodov. Musíme zaistiť, aby bol program hospodársky a ekonomicky spravodlivý, čo zatiaľ nie je. Ďakujem pekne. Tým ukončujem túto spoločnú rozpravu. už a čoskoro pristúpime k hlasovaniu. Señorías. Dámy a páni, zaujmite prosím svoje miesta, pretože pristúpime k hlasovaniu. Pán Golniš požiadal o slovo na osobné prehlásenie. Na 3 minúty, nech sa páči. Merci, monsieur... Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, Rozhodnutím z 19. marca Európsky súdny dvor eh, deklaroval, že väčšina nášho parlamentu porušila pravidlo tým, že eh, odmietla brániť moju imunitu na základe článku 10 medzinárodného protokolu a eh, moji zahraničné kolegovia Luka Romagnoli. Táto žiadosť bola formulovaná, keď som bol predmetom násilných prenasledovaní za zločin v úvodzovkách, že som odpovedal